Dobrý deň prajem všetkým kolegom aj kolegyňam. Toto je naše prvé stretnutie výboru v roku 2013. Želám vám všetko dobré v novom roku, Tento rok nás čakajú dôležité výzvy, dôležitá práca, najmä rokovania o nástroji pre spoluprácu a rozvoj. Budeme hovoriť o vytvorení dobrovoľnej dobrovoľnej európskej služby humanitárnej pomoci. Potom budeme hovoriť o rozvoji po roku 2011, o rozvojových cieľoch a takisto o príprave viacročného finančného rámca. Čaká nás ťažké obdobie, náročné výzvy. Budeme musieť robiť drastické rozpočtové škrty v rozpočtových výboro- rozpočtoch a je to už aj naprogramované. Musíme teda e, naďalej bojovať za naše záujmy a musíme byť bdelí. Kolegyne, kolegovia, musíme obraňovať <clears throat> s presvedčením rozvojovú politiku vo všetkých rokovaniach, na ktorých sa budeme zúčastňovať na rôznych e, úrovniach, na, rô, na rôznych inštanciách. Musím sa dotknúť aj situácie v Mali. Domnievam sa, tak ako väčšina kolegov, že táto intervencia je odôvodnená, spravodlivá, ale musí byť časovo ohraničená a domnievam sa, že africké jednotky musia e, čo najskôr prevziať iniciatívu od francúzskych jednotiek a pokračovať. Táto vojna je dôsledkom dvoch zlyhaní. Politického zlyhania, ale najmä druhého zlyhania, keď sa nepodarilo pomôcť Mali v boji proti extrémnej chudobe. A práve v takomto prostredí veľkej chudoby sa zakoreňuje terorizmus. Musíme možno prehodnotiť e, rozvojové plány pre Sahel, pretože sa nám nepodarilo e, im pomôcť tej najväčšej chudoby. Musíme preorganizovať štrukturálne programy a plány, pretože veľmi často tieto plány sú e, vnúcované rozvojovým štátom na úkor ich potravinovej bezpečnosti alebo verejnej služby. Mali by sme teda premyšľať už aj nad obdobím po intervencii, posilnenie inštitúcií, demokratická legitimita, národný dialóg, ktorý bude e, zohľadňovať aj práva menšín a spravodlivejší rozvoj. Toto sú veci, e, ktoré umožňujú aj potravinovú bezpečnosť, prístup k skutočnej verejnej službe a to sú takisto predpoklady na e, trvalý mier v Mali. V súčasnosti Humanitárna situácia si vyžaduje celú našu pozornosť. Viac ako 400 tisíc osôb utieklo potravinová kríza, ktorá sa týka 18 miliónov ľudí. A táto kríza sa bude len zhoršovať, pretože zo severného Mali utiekli rolníci pred džihadistami. Pani Ashton mala e, predstúpiť minulý týždeň pred naše zhromaždenie a potvrdila, že operácie v Mali budú pokračovať a budú aj zvýšené a budú um, podľa potrieb obyvateľstva um, tieto úsilia zvyšované. Ja dúfam, že pani Ešten príde aj pred náš výbor, keď bude mať dostatok informácie, ktoré by nám mohla poskytnúť o tejto téme. Kolegyne, kolegovia, teraz začneme naše stretnutie tým, že schválime program rokovania. Máme tu malú zmenu. Pani Levin musí byť na výbore pre rybolov a pre, e, počas väčšiny tohto popoludnia a preto prezentácia jej stanoviska o rybolovnej dohode s Madagaskarom bude našim posledným dnešným bodom. Máte nejaké pripomienky k návrhu programu rokovania? Pozmenili sme mierne tento program rokovania. Ak nemáte pripomienky, tak schváľujeme tento program v pozmenenom znení. Dostali ste aj zápisnicu zo 6. decembra 2012. Ak máte nejaké pripomienky k tejto zápisnici, predložte ich sekretariátu do konca našej dnešnej schôdze. Ak nemáte pripomienky, táto zápisnica bude Ehm, prijatá, schválená v nezmenenom znení. Máte tam takisto vo vašom spise aj odporúčania a rozhodnutia koordinátorov z 13. a 18. decembra 2012. Ak máte nejaké konkrétne pripomienky k výsledkom tohto stretnutia, predložte ich prosím sekretariátu do konca našej dnešnej schôdze. Ak nebudete mať e, pripomienky, tieto výsledky budú schválené v nezmenenom znení. Máme ešte jedno oznámenie. výbor pre pozorovanie volieb. A pán Brok, k tomuto chcem predložiť nasledovné odporúčania. Ako asi viete, Európsky parlament sa zúčastňuje každý rok na pozorovateľských e, volebných misiach, ktoré majú za cieľ posilniť legitimitu volebného procesu na národnej úrovni a majú takisto zvyšiť dôveru obyvateľstva tým, že sa overujú voľby, volebné postupy a overuje sa, či to všetko bolo korektné a transparentné. Demokratická le legitimita je nevyhnutná pre rozvoj štátu a pozorovateľské misie majú za cieľ takisto lepšie chrániť ľudské práva a prispievajú k riešeniu konfliktov alebo k stabilizácii štruktúr štátov, ktoré sú po konflikte. Tieto pozorovateľské misie sa väčšinou um, konajú v krajinách AKT a členovia našich, e, nášho výboru majú všetky mm, zručnosti na to, aby mohli sa zúčastňovať na týchto misiách. Nedávno pani Ešten dostala list. Podpísali sme ho ja a pán Brok a tam sme žiadali, aby rešpektovala určitú rovnováhu medzi našim výborom a výborom AFET, keď sa nominujú šéfovia pozorovateľských volebných misií. Chcela by som vás e, všetkých nabádať k tomu, aby ste sledovali činnosť e, týchto e, skupín, aby ste sa zúčastnili na, aspoň na jednej pozorovateľskej misii, ak ste tak ešte nikdy neurobili. Ja samozrejme môžem podporiť vašu kandidatúru na šéfa pozorovateľskej e, misie, aby sme dodržali tú spomínanú rovnováhu. Ak sa niekto zúčastní uh, na takejto misii. Poprosím vás, aby ste potom predložili vaše pripomienky priamo z terénu a vaše závery z terénu tu pred výborom DV. Teraz dostane slovo komisia. Máte nejaké oznámenia? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som využiť tú príležitosť a predstaviť sa. A Chcel by som vás informovať, že ja som v novembri sa stal raditeľom Unitu, pokiaľ ide medzinárodné vzťahy a vzťahy s parlamentom a som rád, že vás môžem týmto spôsobom spoznať a budeme lepšie spolupracovať na našich spoločných schôdzach a stretnutiach. Takisto by som chcel užiť túto príležitosť, aby som spomenul niektoré z tých iniciatív, ktoré komisia ide v prvej polovici roka predlažiť. Niektoré z nich možno poznáte. Jeden z tých bodov bude ten, kde budeme hovoriť zajtra na vypočutí v rámci v rámci 2015 a chcel by som potvrdiť, že tu bude mať oznámenie, ktoré treba prijať koncom februára. Týka sa to témy slušný život pre všetkých a bude to prepojené aj s dodatočným sledovaním týchto problematiky v jednotlivých generálnych riaditeľstiev a takisto aj pokiaľ ide o prípravu, prípravu konferencii týkajúcej sa mileniových cieľov, takže Celé to súvisí s našimi cieľmi, ktoré sme si stanovili a celé to bolo pripravené v spolupráci um, dvoch komisárov podočníka Pibaxa. Zároveň by som chcel spomenúť balíček, ktorý sa týka oznámení, ktoré sa týkajú oblasti potravinovej bezpečnosti a tu máme implementačný plán, pokiaľ ide o pomoc rozvojovým krajinám, pokiaľ ide o potravinový reťazec v rámci potravinovej výzvy. To pán komisár Píbak spomenul už v decembri v tomto výbore. A po druhé, tu máme takisto oznámenie, pokiaľ ide o výživu detí, externá pomoc a takisto aj pokiaľ ide o e, potravinovú pomoc ako takú. To sa týka zasa programu rýchle potravinové pomoci, pokiaľ ide o pomoc krajinám, ktoré túto pomoc potrebujú. A tento informačný plán, pokiaľ ide o výzvy potravinovej bezpečnosti, tam sa nám Snaž, tam sa snažíme bojovať predovšetkým, pokiaľ ide proti výzvy potravinového nedostatku v rozvojových krajinách. V rámci operačného rámca v Európskej únie chceme posilniť spoluprácu a zodpovednosť, ktorú nesú jednotlivé kroky, ktoré podnikáme. Ďalší bod, pokiaľ, ďalší bod, ktorý sa týka podvýživy detí, tam je motivácia tá, že bojujeme predovšetkým, pokiaľ ide o boj proti podvýživé ako také. To je jedna z našich hlavných politik v tejto oblasti. Chcel by som zabezpečiť uh, určitú koherentnosť v tejto oblasti, pokiaľ ide o rozvoj jednotlivých humanitárnych krokov, ktoré podnikáme v tejto oblasti medzi komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o túto oblasť. A po tretie, ako som už uviedol, budeme tu mať aj správu, pokiaľ ide implementáciu potravinového nástroja. Bude to implementované v období troch rokov a e, očakávame pozitívnu odpoveď z podnohospodárskeho sektora a jednotlivých štátov, ktorým pomáhame a chceme znížiť negatívne efekty v tých oblastiach, ktorých sa to týka a chceme takisto aj podporiť jednotlivé členské štáty, aby viac venovali v tejto oblasti pozornosti na túto problematiku. Budeme samozrejme sledovať aj jednotlivé, jednotlivé overené kroky. Takže toto je balíček troch prepojených dokumentov, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. Sú tu aj ďalšie aspekty, ale tie vám pravdepodobne nemusím predstavovať. To je všetko, čo som chcel v tejto chvíli sprostredkovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nedostali sme žiadne otázky pre komisiu. Takže priamo pristúpime k ďalšiemu bodu na programe rokovania. Tam máme dva ciele. Absolutórium za rok 2011, všeobecný rozpočet EÚ, okruh 3 a potom absolutórium pre FED. Náš spravodajca je pán Tajs Berman a tomu teraz udelím slovo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga mijn moederstaal uit. Ďakujem pekne. Budem hovoriť v mojom materinskom jazyku, pani predsednička. A pokiaľ ide o absolutórium v tomto fonde pre rozvoj. Možno by som sprostredkoval najprv pár informácií. Nechcel by som, necítim sa vždy dobre, keď sa hovorí o improvizóriu. Európsky parlament preskúmava znenia týchto textov a treba vychádzať výlučne z údajov, ktoré sprostredkúva Európska komisia a aj účtovný dvor. Samozrejme, ja oceňujem prácu účtovného dvora, samozrejme, to je prirodzené a snažím sa pochopiť aj odpovede komisie, ale predsa len tu mám určitú, určité pochybnosti, pretože Európsky parlament nemôže sám nezávisle preskúmať vlastne to, čo zistil účtovný dvor, respektíve to, čo sa priamo udialo, aj tie závery účtovného dvora. Áno, sú tu určité príklady. Môžeme predložiť vo vzťahu ku komisii určité otázky. A parlament má tiež tri hlavné úlohy. Zákonodárnu, e, takisto kontrolu, ako aj vyhovieť požiadavkám občanov, ktorí nás volili. Ale teda politická, ale chcel by som povedať, že niekedy jednoducho neplníme svoju úlohu tak, ako by sme mali, pretože sme príliš slabí. A ja chápem, že my nemôžeme politiku ako takú kontrolovať, či to sa nedá nejako per definicionem, robiť, ale potom sú tu ešte aj tie vyjadrenia účtovného dvora, takže pokiaľ ide o absolutórium samotné, v kontexte tohoto fondu pre rozvoj sa tu spomenula určitá marža chybovosti 1,5% za rok 2011. To je dokonca viac ako v roku 2010, tam to bolo 3,4%, takže to je oveľa viac. Ale otázkou zostáva, že skáďal to vlastne máme. Kontrolný systém komisie bol predsa za to, e, že sa vlastne vo výsledku uvádza zo strany účtovného dvora, že to bolo iba do istej miery efektívne. A do istej miery efektívne znamená v podstate neefektívne. A to súvisí aj s tým, že jednotlivé delegácie krajín majú nedostatok personálu a to sa ani nezlepšie. Európska komisia vo svojich odpovediach uvádza, že pokiaľ ide o text účtovného dvoru, dvora, že to je koncipované. Takže vlastne menej personálu by mal byť oveľa kvalitnejší, odbornejší. Takže aj pokiaľ ide o samotný kontrolný systém a o zlepšenie, ja sa obávam, že to bude dosť náročné a som skutočne napätý už teraz, či komisia by mohla k tomuto niečo ešte doplniť, k tomuto zisteniu, že by sme menej personálom mali dosiahnuť väčšiu kvalitu a väčšie odborné zručnosti. Takže to si rád vypočujem, ako to chcú vyriešiť pretože to nám dá skutočne aj určité zbranie do ruky, pokiaľ ide o rokovania o ročný, výročný rozpočet a to bude pravdepodobne ťažké. Takže tie hlavné chyby už tu boli spomenuté v rámci jednotlivých kontrolných testov, pokiaľ teda ide o platby, pokiaľ ide o platby pre medzinárodné organizácie predovšetkým, ale otázka pre komisiu. Tieto chyby dajú sa prisúdiť nejakému konkrétnemu dôvodu, príčine, ktoré by sa dali snáď aj odstrániť. 50% netlivých platieb sú očividne chybné, pokiaľ ide o tieto platby pre medzinárodné organizácie. Takže ja sa pýtam, že akú efektívnosť tu môžeme očakávať? Viac kvalitných krokov s menším počtom personálu? A ešte posledná otázka, pokiaľ ide o tento fond rozvoja. Jednotlivá implementácia týchto programov, pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry, toto, táto implementácia už bola v roku 2011 pod úrovňou cieľa, to znamená zaostávalo to 16 menej ako bol vlastne stanovený ten cieľ samotný pre 2011. Čo teda robí komisia na to, v tom zmysle, aby to zlepšila? Ako som už povedal, pokiaľ ide o, teda o Eh, absolutórium. Pani predsednička, mám pokračovať aj s absolutórium komisie? Áno, v poriadku, môžem. Tam je to pravdepodobne lepšie. Mhm. Pokiaľ ide teda Európsky rozvojový fond a jeho rozpočet, tam máme percentuálne vyjadrenie, predovšetkým pokiaľ ide o materiálne chyby. A je to pod mierou signifikantného významu. Takže to je dobré, to už dva roky takto trvá na tejto úrovni. A pokiaľ ide o dozor a kontrol zo strany komisie, tak táto je pravdepodobne efektívna, vždy sa dá niečo zlepšiť, ale predsa len to vyjadrenie, že čiastočná efektívnosť, tak to sa pravdepodobne nezlepší, ak e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude aj naďalej si požičiavať ľudí z DEVKA pre aktivity SVČ. Tak máme tu napríklad rok 2011, kde máme 53 osôb na rok vypožičaných No, robí to v rámci tej hraničnosti flexibility, ja to aj dokážem pochopiť, ale pravdepodobne to už je nad rámec tej hranice flexibility. To je 53 ľudí a pravdepodobne bolo lepšie, ak by SVČ po dohovore s generálnym riaditeľstvom DEFCO dodržiaval stanovené a dohodnuté závery, pretože management týchto programov pre pomoc na to potrebné personál. Personál ako taký nie je dostatočný už teraz. A pokiaľ ide o taký sumár, to je aj správe, merateľné indikátory, ukazovatele, tieto musia byť e, použité, stanovené, na to, aby sme dosiahli očakávané výsledky týchto programov. Musíme ich implementovať čo možno najvčasnejšie, aby sme potom dospeli k zjednodušeniu práce personála. Ak vieme, že o čo sa máme vlastne snažiť, tak sa pravdepodobne o to človek ľahšie pokúsi. Ďakujem pekne, to je z mojej strany všetko, pani predsednička. Ďakujem a teraz dávam slovo komisii. DG Devko, pán Šamel, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Sme veľmi radi, že vám môžeme trochu vysvetliť, e, ako to u nás prebieha, čo sa stalo v roku 2011 a čo bolo v roku 2012. Otázky spravodajcu preberiem jednu po druhej, to zjednoduchší rozpravu. Začneme EFD. 5,1% a to miera plnenia. Samozrejme, teda tá chybovosť a na to sa môžete pozerať dvomi spôsobmi a síce, že za posledné dva roky narastá alebo za posledných 10 rokov sa stabilizoval, pretože od roku 2007, odkedy máme takéto údaje, tak tá chybovosť je medzi 2 až 5 percentami len jeden rok. Pred dvomi rokmi bola nižšia táto miera a tento rok je 5,1 O jednu desatinu prekročilo tých 5 Samozrejme, toto číslo pristupujeme k nemu veľmi seriózne, pretože to môže priniesť aj nejaké problémy. Čo sme urobili okamžite, ako náhle sme e, skonštatovali túto chybovosť? Skonštatovali sme e, je výsledkom dvoch delegácií a náhodou, ako to povedal pán Wiksten, je to tá náhoda vzorkovania. Vyslali sme i hneď misiu, aby sme skontrolovali kontrolný systém tejto delegácie a plán zmien alebo akčný plán sa navrhol v sídle a v roku 2013 očakávame výsledky z tohto akčného plánu. Ďalšia otázka. Urobili sme prerozdelenie, zhodnotili sme potreby vo všetkých delegáciách. Je to obrovská práca a je to asi najväčšie prerozdelenie, čo sa robilo za posledných 10 alebo 15 rokov. A skonštatovali sme, že nedostatok kvalifikovaného personálu hlavne v Afrike a k prerozdeleniu došlo hlavne v delegáciách v Latinskej Amerike a v Ázii kde veľa krajín sa rozvíja a nemali, e, nemajú také problémy ako v minulosti a teda presúva sa to do Afriky. A Afrika spadá aj do politiky susedstva. Potom sa zhodnotili aj všetky kapacity a kompetencie v delegáciách. Aby sme videli, kde je nedostatok kapacít alebo adekvátneho personálu pre budúce programy, o ktorých sa bude rozhodovať. To nám umožní lepšie prerozdeliť personál tam, kde bude potrebný. Ako viete, navrhlo sa to, čo sa pekne po francúzsky volá HOPS. Teda mm, združiť expertízy pre určité delegácie a dúfame, že tento problém s expertízami takto vyriešime. Ďalší bod. Generálny riaditeľ DEFCO rozhodol rozdeliť e, riaditeľstvo Afriku pre dve, Afrika 1, kde je východ a juh Afriky a druhá časť bude pokrývať západ a stred Afriky, predovšetkým subsárskú Afriku. Dúfame, že budeme oveľa prítomnejší, bližší a budeme vedieť, čo sa e, deje vo všetkých delegáciách a budeme lepšie poznať aj problémy. Rozhodlo sa, že od roku 2011 sa bude žiadať od šéfov delegácií, aby podpisovali Statement of Assurance aby sme mali lepšie zdokladovanú ich kontrolnú prácu v delegáciách. Toto vyjadrenie alebo toto zabezpečenie umožní geografickým a tematickým riaditeľom, aby lepšie prerozdielovali a aby aj lepšie informovali generálno riaditeľa DEVKO. Tento systém začal v roku 2011, ako systém je to dosť nové a samozrejme trpí tými detskými chorobami. Sú tam aj problémy s ukazovateľmi, ale k tomu by som sa ešte vrátil, hoci som nepochopil veľmi dobre, ktorý ukazovateľ bol problematický a ktoré by mali byť e, zrevidované alebo adaptované. Posledný bod. Komisia analizuje požiadavky dvora po krajinách a po misiách, hlavne k samotným projektom a analýzujú sa misie, kde sú členovia z auditu, z kontrolných a finančných služieb a samozrejme sledujeme aj náklady a účinnosť Samozrejme, nechceme mať neúčinný, neefektívny systém. Pokiaľ ide o tých 5,1 chybovosti Fedu, vzhľadom na to, že je to medzinárodná organizácia, samozrejme ten problém nás zaujíma. Dva veľké problémy sú poprvé rôzna interpretácia e, komisia iných organizácií e, k tým platbám, ale to sme vyriešili a náklady budú zaplatené, keď sa realizácie urobia a nie vtedy, keď sa budú príjmať záväzky medzinárodných organizácií. Takto sa to vyriešilo v roku 2012 a dúfam, že tento druh chyb zmizne. Ale tých 18 chyb, ktoré dvor odhalil, 12 sa týka e, misií v Somálsku E, komisia ich spochybnila z dvoch dôvodov. Dvor si myslel, že je tam riziko e, dvojitého zaplatenia vojakov. Skontaktovali sme e, organizácie, hlavne OSN a africké organizácie a zistili sme, že rovnako OSN ako USAID vojakov neplatili, takže to riziko je, tak, je minimálne. V roku 2012 sme vyslali audit a na overenie, či ostatné organizácie týchto vojakov neplatia, to riziko je naozaj veľmi malé. Dvor auditorov s tým prišiel preto, že túto chybu nekvantifikovala. Podľa nás táto chyba neexistuje. Druhá chyba, ako ju poukázal na ňu dvor auditorov, či teda vojaci boli zaplatení. Africká únia nebola schopná ich zaplatiť, ale podľa správy, ktoré máme, nie je tu žiadne riziko. V roku 2012 sme túto požiadavku spracovali, zaslali sme podrobnejší audit, aby sme si boli istí, že vojaci sú naozaj zaplatení, ale nemáme žiadnu reklamáciu z armády, e, ktorá je súčasťou tejto misie, takže ani táto chyba podľa nás neexistuje. Samozrejme, riziko bude existovať stále, pretože komisia priamo neplatí vojakov, nie sme na to vybavení. Keď tieto dve chyby odstránite, plus tie tri chyby, ktoré sa už vyriešili Takže tie medzinárodné otázky toho Fedu 18 bez 5 tak potom vlastne máme tam tri také menšie problémy pokiaľ ide o presun informácií a tak ďalej. Ja teda dúfam, že keď si urobíme toto rezume, tak e, e, sa to všetko vyrieši aj na úrovni misií. Pokiaľ ide o problém s personálom, presúvame personál do delegácií, ktoré to viacej potrebujú. Takže je síce personálu menej, ale ide tam, kde je to potrebnejšie a dohliadame na to, aby expertízy boli tam, kde sú potrebné. Samozrejme, to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Bude to trvať rok, dva. Dúfame, že v roku 2014, keď bude nové programové obdobie, tak budeme mať adekvátny personál tam, kde je to potrebné vrátane tých UPS. Personál budeme naďalej vzdelávať. Už doteraz sme urobili veľkú prácu, ale personál veľmi e, rotuje, hlavne pokiaľ ide o tých, ktorí sú zamestnaní na dobu určitú. Mali by sme posilniť vzdelávanie v jednom bode a to je pre verejné zákazky alebo pre konkurzy. Tam je istý problém. A posledný bod k Fedu program pre infraštruktúry a oneskorenie. Konštatujeme, že ide o veľké infraštruktúry, cesty, voda, hygienické zariadenia, kanalizácia a tak ďalej. To sú problémy s tými verejnými zakázkami. A ďalší problém záruky na poistenie týchto prác nie sú kryté v tých verejných zákazkách a to samozrejme oneskoruje práce, ale my chceme vylepšiť prácu v tomto bode, aby sme zabránili takému oneskorovaniu. Rozpočet. Je tam oveľa menej problémov v správe dvora auditorov Spomenuli ste dva body. DŽDFko a problém personálu, že ESVČ, tam sa presunul určitý počet ľudí. Tieto dve inštitúcie teda sa istým spôsobom dohodli. Len pripomeniem, už v roku 2010 rozhodnutie komisie o delegáciách na nábor a uzmluvnenie personálu a je neustály dialog medzi ESVČ a komisiou prostredníctvom rôznych nástrojov. Koncom roka 2011, a to nás najviac zaujíma, generálna riaditeľka pani D a pán Van D z ESVČ podpísali spoločnú poznámku, kde sú jasné inštrukcie pre šéfov delegácií o tom, ako využívať personál v delegáciách, aby ESVČ príliš nevyužívalo personál z DEVKO a naopak. Uvidíme, aké sú výsledky, keď si prečítame správy z roku 2012. A na záver. Spoločné rozhodnutie medzi komisiou a ESVČ v marci 2012 o mechanizmoch spolupráce pre delegácie EÚ. Takže všetky tieto veci sa už posunuli vpred. Treba sa z tohto roka poučiť. Počkajme na výsledky správ delegácií. A bude to aj v správe činnosti za rok 2012. Merateľné ukazovatele Neviem, či sú to tie známe kľúčové ukazovatele. Áno, spravodajca prikyvuje, tak na základe tohto prvého roka skúsenosti musíme znovu zrevidovať, zanalizovať niektoré ukazovatele, niektoré by mali byť upresnejšie, presnejšie, upresnené, niektoré by sa mali lepšie využívať, niektoré by sa mali predefinovať, pretože E, prinášajú určité nekoherentnosti. A táto práca sa urobila v roku 2012 a my dúfame, že v práci 2013 sa to odrazí pozitívne. Pani predsednička, dúfam, že som odpovedal na všetky otázky pánu, pána spravodajca. Ďakujem pekne. Teraz členovia výboru sa môžu vyjadriť. Pán Berman. Um, merci, madame la Je... Ďakujem. Som spokojný že je akási stabilita v tej chybovosti za posledných 10 rokov. Ale aj moje padanie vlasov sa za posledných 10 rokov stabilizovalo a neviem, či som spokojný s výsledkom. Tak bolo by lepšie, keby to percento ešte kleslo. Som spokojný s vašimi odpovediami. Možno ešte by sme v takom menšom rámci mohli trochu neskôr podiskutovať. Mám aj ďalšie otázky, ktoré sú veľmi detailné a technické. Možno neskôr by sme mohli zorganizovať nejaké menšie technické stretnutie, aby sme o tom presnejšie diskutovali. Vychádzam z analýz a otázok tak, ako dopadli, a tak ako to zaznamenávajú aj naši zamestnanci zo sekretariátu a myslím, že eh, to bude pre nás zaujímavé zorganizovať takéto stretnutie. A ja si udelím slovo pánovi Cortesovi Lastrovi potom. Zaznamenala som v expoze komisie, že nemôžete uistiť že tí vojaci na misiach sú naozaj zaplatení. Robili ste kontroly, však je dosť jednoduché vyslať niekoho, aby ste videli, ako vyzerajú, neviem, platovné pásky alebo bankové prevody alebo niečo, pretože tam je zdroj veľkej korupcie, tie e, platy sú dosť veľké v porovnaní s miestnymi mzdami a samozrejme sú tam pokusy o akési podvody s tými platmi, takže ja by som chcela vedieť, o čom ste rozhodli a ako budete kontrolovať, aby tie peniaze sa skutočne dostali tým, ktorých majú dostať, pán Cortez Lastra. Ďakujem, pani predsednička. Len jedna otázka na komisiu. Zodpovedný za komisiu nám povedal, že dojde k pre, preradeniu alebo k presunu personálu tam, kde to bude potrebnejšie. Takto ste to povedali. A rád by som vedel, to, kde je to potrebnejšie. Či myslíte na humanitné udalosti, či vychádzate z počtu obyvateľov, či vychádzate z počtu projektov. Samozrejme, bude to potrebné robiť veľmi opatrne a upozorňujem na to komisiu, pretože je tu riziko, že ak sa bude presúvať ten personál, tak môže spôsobiť to, že jedna z krajín, s ktorou máme veľmi dôležité vzťahy v spolupráci, tak by tam bolo nedostatočné zastúpenie a boli by s tým problémy v budúcnosti. Takže by som chcel vedieť, keď teda hovoríte, že tam, kde je to potrebnejšie, tak keď budete robiť tieto presuny, tak aby ste boli veľmi opatrní, aby e, sme e, nemali veľké rozdiely a aby sme nemali ešte väčšie čísla v tej chybovosti, ako je tých 5,1 Dávam znovu slovo komisii. Oui, Ďakujem, pani predsednička. Mám tri otázky. Nie je problém stretnúť sa s členmi vášho výboru, môžeme diskutovať o indikátoroch, ale počkajme si radšej na druhý pol rok, aby sme my mali čas zanalýzovať indikátory a navrhnúť zlepšenia a potom môžeme diskutovať napríklad e, po letnej prestávke. Pokiaľ ide o vojakov, v roku 2012 sme začali nezávislý audit a požiadali sme, aby sa urobili ešte hĺbkovejšie audity aj zo strany afrických organizácií. Čiže e, viem o vašej požiadavke. Myslím si, že by sme mali dodržiať e, tento záväzok, ale musíme vyčkať e, až po určitej dobe fungovania. No a potom, pokiaľ ide o ten personál, hovoríme o nezávislom personáli DEFCO, o zmene ich úloh. V niektorých regiónoch sveta máte napríklad v Ázii rýchlo sa rozvíjajúce štáty, napríklad Indiu. Tam máme obrovskú spoluprácu. Ja si myslím, že tu na úrovni rozvoja nastane zníženie pomoci pre Indiu. To isté sa stane stane aj v Číne. Tam máme veľmi veľa personálu a tento personál, ktorý odtiaľ bude stiahnutý, bude presunutý napríklad do subsaharskej Afriky alebo do susedského regiónu, kde je viac programovania. Čiže tie presuny sú prepojené s programovaním, ktoré je pod zodpovednosťou DigiDevko. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofónu. Ja už som povedal, čo som chcel povedať, takže vám vrátim slovo veľmi rád. Pripomínam teda, že máte čas do 24. januára do 17. hodiny na predkladanie pozmeňovacích návrhov a hlasovanie sa bude konať 19. februára. Teraz sa budeme venovať bodu 10 založenie Európskeho dobrovoľníckého zboru pre humanitárnu pomoc a príslušné nariadenie. Generálne riaditeľstvo ECO nám teraz predstaví, aké má skúsenosti so sériou pilotných projektov s európskymi dobrovoľníkmi. Tieto pilotné projekty existujú od roku 2011, spolupracujú s humanitárnymi partnermi a pomohli komisii získať určité skúsenosti a tie sa zužitkovali aj pri príprave legislatíve o tomto Európskom dobrovoľníckom zbore. V septembri minulého roka sme dostali návrhy. Teraz vítam Markusa Helda z DG Eco, aby nám predstavil tie hrubé eh, línie tejto práce a eh, skúsenosti. For... Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za to, že ste boli pozvaní na dnešné stretnutie. Dobré popoludne prajem všetkým. Ja som Markus Helden. Sústredíme sa predovšetkým na túto prácu z pohľadu DG Eco a chcel by som prezentovať niektoré e, kroky, ktoré sme už my v rámci tejto fázy absolvovali v tejto pilotnej fáze. Viete, že môžeme robiť prípravné kroky pre obdobie troch rokov, potom sa k tomu pridajú zákony, to je vlastne to, čo sme vychádzali pri období od roku 2011 a chcel by som dnes prezentovať tieto e, kroky, ktoré sme si už overili a vždy to budem dávať do súvisu s tým, ako vlastne to súvisí s nariadením. Takže ako uvidíte neskôr v prezentácii, budeme tu uvádzať niektoré články a úvodné ustanovenia a tie vždy sa týkajú vlastne toho, ako sme my túto smernicu e, pretavili do textu nariadenia. Takže toto je vlastne to trojročné obdobie, ktoré tu máme, viacero, viacero jednotlivých prvkov. Nebudem hovoriť o všetkých detailoch, ale tie hlavné veci. V roku 2012 sme sa sústredili predovšetkým na mladých dobrovoľník, to znamená na tých neskúsenejších. A takisto sme sa sústredili na projekty, ktoré redukujú riziko, takisto na prevenciu to sú tie najdôležitejšie prvky za rok 2012 v tomto pilotnom projekte a potom v roku 2012 sme to zasa rozšírili na aj ostatné projekty, respektíve sme to rozšírili o vytváranie kapacít v rámci občianských projektov a toto sú teda tie hlavné body, ktoré sa týkajú roku 2012. A pokiaľ ide o nejaké nové charakteristiky, ktoré sme začlenili, ako napríklad dobrovoľníci z tretich krajín, ktorí môžu participovať na tomto Takisto tu máme dobrovoľníkov online a ďalšie aktivity. A poprvé sme tu mali aj rozmiestňovanie skupín, to znamená už nie len jednotlivých individuí. A dnes alebo zajtra, teda skoro by sme chceli, v závislosti o tom, ako rýchlo budeme pracovať, eh, výzvu pre rok 2013 a tam sa celkom jasne sústredíme predovšetkým na expertov dobrovoľníkov, čiže už nie len tí mladí neskúsení, ktorých sme si overili v roku 2012, ale teraz budeme pracovať aj s niektorými, ktorí majú technické zručnosti a poznatky. A pokiaľ ide o pilotné projekty pre 2013, tam je to kľúčové moto vytváranie kapacít. Ako vidíte neskôr na priesvitkách, jedna z tých kľúčových vecí, ktorá sa vlastne na tých diskusiách opakovala, mm, pokiaľ ide o dialog s e, týmito s týmito organizáciami. Potrebujeme kapacity na to, aby sme celý tento projekt mohli udržať. Máme tu viacero na priesvitke informácií ohľadne toho, koľkých ľudí máme kde rozmiestniť. Máme tu 213 dobrovoľníkov z Európskej únie, 17 miestnych dobrovoľníkov zhruba v 30 krajinách, 40 organizáciách, ktoré sú partnerskými organizáciami alebo ktoré asociačne spolupracujú s týmito organizmi a spolupracuje tu 19 členských štátov. Tie logá, ktoré tu vidíte, sú vlastne tie, ktoré sa týkajú eh, jednotlivých predstaviteľov týchto v súčasnosti fungujúcich projektoch. To je teda iba určitá informácia o tom, aby ste videli na tejto priesvitke, v ktorých krajinách máme z minulého leta rozmiestnených dobrovoľníkov. Museli sme to aktualizovať, ale teda toto je iba taký prehľad tých krajín, kde máme dobrovoľníkov, takže v podstate vidíte, že máme pokryté viaceré kontinenty humanitárneho pomocou, ktoré sme zaangažovaní a ten počet krajín vlastne bude rásť aj v priebehu roku 2013, pokiaľ ide o naše projekty. O čo sme sa vlastne na tejto fáze snažili, ide tu kapitalizáciu, boli sme v kontakte s koordinátormi projektov, napríklad minulý týždeň bolo posledné v pondelok, kde sme sa sústredili na jednotlivé detaily týchto projektov a hovorili sme s nimi o tých jednotlivých overených postupoch, ako sa môžeme navzájom informovať, obohatiť, poučiť a pre nás je veľmi dôležité získať informácie ohľadne toho, čo funguje a čo nefunguje. Navštívili sme jednotlivé krajiny, kde sú pilotné projekty. Mňa to celkom zaujímalo predtým, než rozmiestnime na tieto školenia týchto dobrovoľníkov. A komisárka Georgieva sa takisto stretla s predstaviteľmi dobrovoľníkmi jedného takéhoto pilotného projektu, ktorí sa vrátili a vlastne nás informovali, že ako oni vyhodnotili vlastné skúsenosti. Tieto organizácie nás naďalej informujú, že čo si vlastne myslia o týchto projektoch, takže máme tu feedback z viacerých strán Ako som už bol povedal, ja sa vždy snažím e, prejsť k tým overeným postupom, ktoré sú pre nás prospešné a o to, ako sa to pretavilo do tých nariadení. Na, na pravej strane máte zelený text, ten sa ťažko vidí, ale na ľavej strane zase máte tmavý text a tam vidíte, že čo sme vlastne dosiahli. Takže budete tam vidieť aj číslo tých článkov. Takže je tu veľká veľký dopyt, pokiaľ ide o mladých dobrovoľníkov, aby sa začali participovať na týchto akciách a zdá sa, že táto schéma na úrovni Európskej únie je dobrou schémou pre týchto mladých ľudí, ktorí chcú vstúpiť do tohto sektora a ešte zatiaľ nemajú nejaké profesionálne skúsenosti priamo z terénu na to, aby potom mohli pracovať aby boli vybraní zo strany humanitárnych organizácií, pretože tieto si vyberajú vždy iba takých dobrovoľníkov, ktorí už majú určité skúsenosti a európska štruktúra dobrovoľníkov v tomto zmysle je takou pridanou hodnotou, ktorá vyplňa toto vákum. Vidíte na pravej strane, že v rámci nariadenia sme nedali nejaké minimálne alebo maximálne vekové hranice, pretože chceme, aby to bolo čo možno najotvorenejšie pre mladých dobrovoľníkov, ktorí chcú vstúpiť do tohoto sektora. A takisto si uvedomíte, že sa sústredíme na 6400 možných miest, kde sa, dá kde sa dajú rozmiestniť, či už dlhodobo alebo krátkodobo títo dobrovoľníci v rámci sektora. 30% teda z toho celkového množstva sú dlhodobé rozmiestnenia a to súvisí už skôr s takými väčšími zručnosťami tých skúsených dobrovoľníkov, ktorí môžu zúročiť svoje skúsenosti. Takže je to síce zaujímavý projekt, ale takisto sme tu počuli z jednotlivých sektorových organizácií, že čo potrebujú, sú takisto skúsení dobrovoľníci. To znamená, my sme im nezatvorili dvere pred nosom, ale my takisto počítame s tým, že budeme mať určitý podiel skúsených dobrovoľ- ob- odborníkov, už dobrovoľníkov a čo tu často odznelo, že by sme sa nemali sústrediť na rozmiestnenie priamo do terénu, ale aj, do terénu, ale aj ľudí do kancelárií, ktorí to potom budú manažovať, pretože to súvisí s aktivitami, ktoré môžu takíto dobrovoľníci manažovať. Napríklad systém online volunteering, čo je vlastne kľúčovým prvkom teraz súčasnosti tohto projektu. Ak sa teraz pozrieme na nábor a selekciu takýchto dobrovoľníkov, tak sú to prekvapivé číselné údaje. Máme až do 100 uchádzačov o jedno možné miesto, ktoré máme k dispozícii. To sa týka predovšetkým Španielska, španielských organizácií, ktoré teraz urobili nábor v posledných týždňoch veľkého množstva dobrovoľníkov, takže sa museli vysporiadať s tým, ako vlastne naložia s takýmto množstvom ľudí, ktorí majú skutočne záujem o participáciu na takomto programe. A to, čo sme mi dali do nariadenia, je, že to, že komisia nie je tým správnym miestom, aby kontrolovala tieto CVčka a tak ďalej, ale sú to vysielajúce organizácie, ktoré to majú robiť a tieto majú vlastne byť schopné na základe profilov za ujemcov vybrať tých správnych. A takisto sme v rámci nariadení sa uberali smerom k registru zoznamu, ktorý by bol odlišný v porovnaní s ostatnými, ktoré máme v súčasnosti v platnosti, ak sa pozrite na UNV alebo na iné členské štáty a registre, ktoré majú. Ľudia sa tam môžu zaregistrovať, predložiť CV a potom čakajú a vidia, že či ich niekto zamestná alebo nie do toho systému. To môže vzbudiť určité očakávania a aj frustráciu, ak to nevíde. A my s našim registrom sme teda zamýšľali to, že iba tí, ktorí boli úspešne vybratí zo strany takéto vysielacie organizácie, aj vyškolení, aj vyhodnotení a pripravení na takéto rozmiestnenie budú vlastne na takomto zozname figurovať. To znamená, naša organizácia prešla skutočne screeningom a náborovým procesom a tí, ktorí sa tam dostanú, tak už môžu si byť takmer na 90% istí, že sa tam dostanú. Takže takisto tu máme veľký záujem, pokiaľ ide zabezpečenie určitej vyváženosti takéto procesu a výberových kritérií. To, čo nás sme dostali informácie od vybraných alebo nevybraných dobrovoľníkov, tí poukazovali na určitú netransparentnosť, pokiaľ ide o to, ako v niektorých fázach môže po tento projekt vyznieť. Ale zaujímalo ich hlavne to na základe čoho my postupujeme od jednej fázy k druhej. A ide tu predovšetkým o to, aby tento program bol otvorený pre všetkých v rámci Európskej únie a to bude vlastne jeden z tých prvkov, ktoré my sme ako štandard vnímali už od samého začiatku. A pokiaľ ide o projekt 2011, tam sme mali veľké množstvo tých, ktorí vypadli, teda tých dobrovoľníkov, ktorí neskončili projekt až do konca. Môžete to vnímať ako negatívum, ale aj ako pozitívum, pretože čo sa vlastne stalo týmto, ak to tak môžem povedať, odpadlíkom, tie sa dostali priamo tí sa dostali priamo do organizácií v terénoch, teda väčšina z nich, ale my musíme sa snažiť o to, aby tá implementácia toho programu bola splnená v ruka v ruke so správnym manažovaním našich finančných prostriedkov a Hm, tá štruktúra toho programu ako taká musí byť urobená taká, tak, že tá investície, ktoré do toho programu vložíme, tak zostanú v rámci programu a nepôjdu do iných programov, aby to bolo v prospech tej práce priamo v teréne. Jeden z tých bodov, ktoré tu takisto odzneli, tak to je to školenie, vzdelávanie. A Preskúmali sme viacero modelov v tých pilotných projektoch a uvedomujeme si v plnej miere, že potrebujeme skutočne dôslednú prípravu pre jednotlivých dobrovoľníkov. Ako viete, humanitárne organizácie mm, súvisia aj s určitou mierou bezpečnosti, ktorá musí byť zabezpečená v jednotlivých krajinách. Treba to všetko kontrolovať, vedieť čo, kde, ako, kedy a prečo. Takže pokiaľ ide o ten článok týkajúci sa školenia, ten je veľmi dôležitý v rámci tohto nariadenia. Veľa pilotných projektov využíva viacero prístupov, či už onlineová príprava, alebo iné formy, to takisto chcem začať do tej časti prípravy, školenia a takisto sa to potom pretavia do skutočnosti, že my sme tu vlastne počítali už dosť veľkým množstvom investícií do tohto školenia. Keď sa pozrite na tú celkovú sumu, ktorá tam je na prísvitke spomenutá, tak je to dosť veľké číslo. Sektor a humanitárne organizácie chcú, aby sme začlenili pre nich aj možnosť vyhodnotiť ho, tých dobrovoľníkov, ktorých vyslali. To znamená, začlenili sme teda do nariadenia aj um, určité hodnotenie tak, týchto dobrovoľníkov bez skúseností možno po prvom počutí neviete, o čo ide, ale my sme chceli, aby tieto organizácie uistili v tom, keď vysielajú predovšetkým mladých dobrovoľníkov, aby mali možnosť otestovať týchto dobrovoľníkov tu priamo v Európe, predtým, než sa dostanú priamo do terénu v niektorej krajine. A to je to, čo sme začlenili aj v rámci tej fázy pre rok 2013, ktorá bude vlastne kľúčová, pokiaľ ide o vysielanie týchto dobrovoľníkov, ktorí budú predtým, než budú vyčlenení, ktorí predtým, než budú vyslaní, budú zaškolení v jednom z tých centier. Tí dobrovoľníci ako takí mali záujem akreditáciu prirodzene, aby to bolo viditeľné potom aj na ich CVčkách, životopisoch, že pracovali pre našu organizáciu, s tým sme počítali v úvodných ustanoveniach a je to niečo, čo bude samozrejme súčasťou týchto štandardov a my očakávame od vysielajúcich organizácií, aby zabezpečili to, že tu bude určitá možnosť certifikácie a matateľného doklade toho, že nadobudli nejaké zručnosti v rámci spolupráce s nami a tým vlastným rozmiestnením do jednotlivých krajín. A teraz sa dostávam jednému z tých bodov, ktorý tu vidíte v červenom. A on dosť špecifický. Takisto viem, že ste, ste počuli keď sme tu hovorili o humanitárnych organizáciách, tam sa to možno objavilo, ale je to bod, ktorý, v ktorom my nesúhlasíme s našimi partnermi a to je skutočné, že vysielajúce organizácie chcú organizovať tieto tréningy samotné a nechcú to robiť cez organizáciu, ktorú by si vybrala komisia. Prečo teda my zmýšľame inak? Chceme zabezpečiť, aby každý dobrovoľník, ktorý prejde cez tento náš projekt, mal ten istý, tú istú možnosť získania zručnosti. Ak sa pozrite na odlišné organizácie, niektoré z nich majú skutočne veľmi dobré kurikula a iné zase nemajú až takto tento systém rozvinutý. Takže na to, aby sme skutočne mali určitú vyváženosť pre všetkých, musíme zabezpečiť plnenie toho istého kurikula. A ďalší veľmi dôležitý bod aspoň to si myslíme my v komisii, je, že je tu určitá hodnota v tom, že by sme mali spoločný európsky školiaci systém, kde by sa stretli takíto dobrovoľníci pre viaceré projekty. Pretože to budeme mať, na, ak nie, tak to budeme mať viacero projektov pre jednotlivé sféry. Napríklad Červený kríž by si sám vzdelával, alebo iné projekty takisto. A nebolo by to prepojené pretože takto títo dobrovoľníci v rámci procesu vzdelávania budú mať moci získať takého spoločného ducha týchto e, humanitárnych projektov. Takže toto školenie a vzdelávanie ako také bude na to výberové konanie, môže sa uchádzať aj Červený kríž, nikto nie je e, vyčlenený z, tohto, z tejto fázy. A takisto sme tu počítali napríklad v článku 12 prípravnú, pred rozmie, prípravnú fázu pred rozmiestnením, ktorá si bude vyžadovať ktorá si bude vyžadovať špecifické školenie to podľa zváženia jednotlivých organizácií. Pokiaľ ide to rozmiestnenie samotné, tam sa zdôrazňuje predovšetkým ten pomer vysielajúcich, hostujúcich organizácií a dobrovoľníkov. Je tu celá séria štandardov, ktorá má zabezpečiť, aby tá skúsenosť bola skutočne v súlade s cieľmi celých týchto projektov, aby naši dobrovoľníci získali tie zručnosti, o ktoré, ktoré im boli spomenuté a slúbené v rámci vysielajúcej organizácii, A to súvisí s coachingom, mentoringom, s preplácaním diet a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko E, body, ktoré sú súčasťou tých štandardov, ktoré chceme bližšie špecifikovať, hoci ešte nie sú stále stanovené v rámci tejto, tohto nariadenia alebo úpravy. Predsa len je to niečo, čo chceme dať do súľadu so štandardami, ktoré sú stanovené v článku 9 a bude to súčasť vlastne tých kontraktov, ktoré podpíše každý jeden z dobrovoľníkov v rámci kontaktu s vysielajúcou organizáciou. A potom ešte je tu to, čo vidíte napravo v červenom, nedostatok niektorých štandardov, ktoré tu máme v súvislosti s tými projektami za členské štáty, pretože niektoré členské štáty stále majú odlišné pravidla, pokiaľ ide o medzinárodných dobrovoľníkov. Niektoré členské štáty nemajú žiadne pravidla. To znamená, títo dobrovoľníci nemajú nejaký právny štatút, pokiaľ ide o tú fázu, v rámci ktorej sú v rámci tohto projektu ako dobrovoľníci. Takže to je niečo, čo sa nám ešte nepodarilo pokryť, vyriešiť, pretože to by mohol vyzvať Európsky parlament členské štáty, aby sa dali dokopy, aby sa snažili nájsť nejaký spoločný právny štatút pre účastníkov medzinárodných humanitárnych projektov. To by sektor ocenil, pretože to počúvame ako ponosu stále na novo. Pokiaľ je o preplácanie diet, všetky organizácie musia nájsť nejaké riešenia. To toho, ako by preplácali tieto záležitosti, aby sa z toho neodvádzali potom dane a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sa niekedy týka skutočne konkrétnych detajlov, ale pre dobrovoľníkov je jasné, že potrebujú mať takýto štatút, ktorý bude právne podchytený a to je nad rámec týchto našich pravidel, ktoré sme si tu stanovili, ale my to takisto chceme zaimplementovať do tohto nariadenia. A jedna z dôležitých charakteristik tohto projektu je vlastne to, či musíme najprv vybrať dobrovoľníkov, aby potom tie hostujúce organizácie mohli predložiť možné voľné miesta, ktoré by zodpovedali ich zručnostiam, alebo či potrebujeme najprv tie hostujúce organizácie, aby sme vedeli, že pre ktoré miesta my robíme ten nábor. Takže to je otázka sliepky a kúrať, čo bolo prvé. Nikto nechce dopredu urobiť niečo, nejaký krok naslepo. A toto už je zodpovedané v rámci článku, kde sa hovorí, že najprv treba najprv stanoviť e, potrebu, ktorú má pokryť konkrétny dobrovoľník. Čo teda potrebuje hostujúca organizácia a iba potom sa budú hľadať dobrovoľníci. Čiže to je niečo, čo bolo takýmto spôsobom ukotvené, stanovené a to je principiálny, principiálny postoj v rámci humanitárnej pomoci ako takej. One thing I would like to stress here is you have Chcem tu zdôrazniť ešte jednu vec. V pilotnom projekte ste videli, že nemáme ešte žiaden projekt v reakcii na katastrofy. Ten eh, projekt, ktorý sme doteraz e, e, vybrali, e, sa týka napríklad civilnej ochrany alebo prevencie a podobných vecí, ale nemáme projekt na e, reakciu na katastrofy. To je normálne, pretože doteraz sme sa sústredili na mladých dobrovoľníkov, ktorí nie sú tak skúsení, ale teraz sa budeme sústrediť na skúsených dobrovoľníkov, ktorí už majú technickú expertízu. Takže tento raz budeme vyberať projekt aj pre túto oblasť. My sme túto oblasť reakcie na katastrofy nevylúčili. Niektoré organizácie samozrejme hovoria, že by sme mali posílať iba ľudí, o ktorých sme si istí, že naozaj majú dobrú, dobrú reakčnú schopnosť. No a my teraz sme pripravení vysielať aj expertov. Teraz ešte ďalšia vec a to presuny zamestnancov alebo teda vysielanie zamestnancov do kancelárií ECO. Nemôžeme mimovládky, mm, ale nechať e, mimovládky, aby vysielali dobrovoľníkov do kancelári DG Eco, to by bolo komplikované aj z finančného hľadiska. Mimovládky musia poskytovať spolufinancovanie. Bolo by to naozaj zvláštne, keby ich dobrovoľníci boli v kanceláriách alebo v úradoch ECO. My teda vysielame zamestnancov komisie do úradov alebo kancelárií komisie. Čiže Keby sme tam mali mať v týchto o, úradoch nejakých dobrovoľníkov, tak by boli priamo vyslaní komisiou a nie mimo vládkami, tak aby nevznikla nejaká zvláštna, netypická situácia. Všetky organizácie jasne hovorili a žiadali budovanie kapacít. Vidíte, že článok 15 otvára mnohé možnosti pre budovanie kapacít my nechceme investovať iba do európskych eh, dobrovoľníkov, ale aj do budovania miestnych kapacít. No a na záver prednesiem ešte niekoľko pripomienok európskej pridanej hodnote, ktorú chceme vytvoriť týmto programom. V pilotnom projekte sme videli, že sa zapojilo viac ako 40 organizácií. Sú to partnerstvá, ktoré vznikajú cez EU Aid Pilot Project a sú to partnerstva, ktoré predtým neexistovali, napríklad NOHA a Bioforce. To je francúzsky vzdelávací program. Tieto organizácie nám povedali, že takáto činnosť ich stojí veľa peňazí, aj veľa času, je to pre nich náročné, tieto partnerstvá, ale na druhej strane sú to partnerstvá, ktoré produkujú osvedčené postupy v sektore, pretože všetky tieto organizácie majú už svoje osvedčené postupy v každom poli a cez tieto partnerstva my získavame tie osvedčené postupy. Čiže podľa nás toto je pridaná hodnota pilotnej fázy. A dúfame, že táto pridaná hodnota vznikne aj v tej záverečnej fáze. Všeobecným princípom teda teraz pre nás je, aby sa vytvárali partnerstva s organizáciami, ktoré sa chcú zúčastňovať na programe. No a pokiaľ ide o pridanú európsku hodnotu, mm, samotným uh, duchom je tá identita. Pilotní dobrovoľníci sa nás pýtajú, čo je to ten program, kam patrím ja, prečo sa nestretávam s dobrovoľníkmi z iných programov, No a toto je trošku samozrejme ťažké zorganizovať v pilotnej fáze, pretože sa tu iba testujú rôzne črty, ale v tom finálnom programe chceme, aby to nebol už len ďalší program pre vysielanie dobrovoľníkov, takých je veľa. My chceme európsky dobrovoľnícky program, kde sa v určitej fáze programu, či už pri realizácii programu alebo pri vzdelávaní, pri tréningu, tí dobrovoľníci stretnú počas programu, ale aj po skončení programu. Chceme, aby boli dobrovoľníci prepojení, aby sa stretávali e, so novými dobrovoľníkmi, aby im odovzdávali e, svoje skúsenosti, svoje znalosti. Chceme jednoducho vytvoriť identitu európskeho dobrovoľníka. No a všeobecné závery. Tieto pilotné Projekty musíme vnímať, musia byť vnímané v určitom kontexte. Máme vždy na takéto pilotné projekty krátky čas. Organizácie sa vždy stretnú a stanovia si určitý projekt a samozrejme organizácie hovoria, že nie je dostatok času na to, aby bol vytvorený dobrý program preto v tej finálnej fáze EU Aid Volunteers bude viac času, tak aby tie organizácie a dobrovoľníci mohli spolupracovať 2-3 roky tak aby neboli pod časovým tlakom. Zvolili sme si taký prístup, že sme nedali všetky detaily vzdelávacieho programu do nariadenia, nedali sme všetky štandardy do nariadenia, pretože si myslíme, že sa ešte mnohé nové veci naučíme. Chceme tieto ďalšie detaily dávať do delegovaných a vykonávacích aktov, aby sme sa priebežne učili a získavali nové skúsenosti a aby sme ešte získali čas, pretože nariadenie musí byť pripravené už teraz, ale štandardy a tréningové programy to môže prísť aj neskôr po tom, čo bude prijaté nariadenie. Takže to je všetko. No a na záver by som vám chcel ešte ukázať jednu priesvitku Všimli sme si, že niekedy cirkulujú nesprávne čísla týkajúce sa programu. Takže tu vidíte čísla, ktoré sa týkajú napravo príjimateľov. Hovorilo sa o 10 tisíc nasadeniach pôvodne, to nie je pravda. Máme ich 6400, ktoré budeme financovať a 3200 eh, tých stáží apprenticeships eh, tých umiestnení, kde sa budú učiť účastníci. No a ak chcete viac detajlov, vidíte tam aj miery spolufinancovania a takisto náklady pre e, tie jednotlivé vyslania. To som aj rozdal. No a to je všetko. Ďakujem ešte raz za možnosť predstaviť e, skúsenosti s pilotnou fázou. Vidím, že sú to aj nejakí moji kolegovia, takže veľmi radi vám zodpovieme akékoľvek otázky, ktoré budete mať pani Strifler. Ďakujem za vašu prezentáciu, ktorá bola viac než kompletná a veľmi užitočná. Aj pre moju správu malo som niekoľko otázok, ale vy ste na ne široko odpovedali. Stretla som sa 21 dobrovoľníkov z tohto zboru. Išlo o členov z Červeného kryža z Francúzska. Veľmi konštruktívna výmena názorov prebehla. A dostala som neoceniteľné skúsenosti, informácia. Väčšina mladých, ktorí sa zúčastnili týchto pilotných projektov, majú obvykle všeobecné vzdelanie, ale táto práca im umožňuje dostať sa do humanitárneho sveta a dáva im aj profesionálne šance. Ako ste správne povedali, bolo potrebné zadefinovať expertov, ktorí majú technické kompetencie a rovnako ako aj dôchodcov, na to som nástojila, ale na tom sa zhodneme. Som rada, že boli e, rôzne profily v jednotlivých projektoch, projektoch vybrané. A tí dobrovoľníci sa musia vyberať na základe skutočne reálnych potrieb treba dobrovoľníkov vyberať na základe ich špecifických schopností a vedomostí, aby prispeli pridanou hodnotou pre samotné organizácie. Teda tá identifikácia a selekcia musí rešpektovať jednotlivé profily, či už mladých a dobrovoľníkov a tak ďalej, a tie všeobecné aj technické kompetencie. Vysielajúce organizácie sú poverené vzdelávacím procesom. Chcela by som upresniť pár bodov k tejto téme. Hoci som to videla aj vo vašich priesvitkách, e, v nariadení sa hovorí, že komisia e, chystá vzdelávací program a dobrovoľníci môžu sa zúčastňovať e, stáže vo vysielajúcich organizáciách. Je to tak? Ako chcete vzdelávať týchto dobrovoľníkov? V Európskej komisii alebo NGOčkami? Musí sa vychádzať z existujúcich európskych a národných noriem a hovorili ste aj o partnerstve so špecializovanými organizáciami organizácia. Tieto niektoré špecializované organizácie Bioforce majú už skúsenosti, takže z týchto skúseností treba vychádzať. Potom aj tá príprava na katastrofy, eventuálne reakcia. potom posilnenie tých vzťahov medzi tými naliehavými otázkami a reakcie schopnosťou a tak ďalej. A tiež je potrebné, aby komisia podporila akcie valorizácie skúseností dobrovoľníkov, aby sa ich skúsenosti potom v odbornej oblasti mohli aplikovať. Toto hnutie je veľmi e, dobrým e, aktom a myšlienkou a podporuje aj myšlienku európskeho občianstva. Vieme, že teraz sú ťažkosti e, s rozpočtom. Zajtra sa o tom porozprávame s írským predsedníctvom. A ešte ten spoločný právny štatút. Bolo by želateľná, aby sme našli riešenie, pretože ak to riešenie nájdeme, tak to bude problematické. Ty? Ďakujem. Pán Newton Down. Um, ďakujem pani predsednička, ďakujem za uh, prezentáciu. Ja som prišiel chvíľku po začiatku, takže možno, že poviem nejakú nepresnosť. Ja som si neuvedomil, že program sa posunul. Pokiaľ ide o prípravnú e, pr fázu, e, bolo to naozaj veľmi zaujímavé, čo ste hovorili aj, aké boli pripomienky dobrovoľníkov. Tento projekt je veľmi dobrá myšlienka. Ja dúfam, že sa naozaj odrazí a že bude fungovať. Mám tri menšie otázky. Pokiaľ ide o finančné škrty, členské štáty samozrejme teraz bojujú niektoré proti nárastom v európskom rozpočte. A chcem sa spýtať, či si komisia myslí, že dostanete v konečnom dôsledku peniaze na program? Nebudete musieť zrušiť iné projekty na to, aby ste vyčlenili peniaze v rámci rozpočtu na tento projekt? To je závažná otázka. No a potom dve menšie pripomienky. E, to vyplynulo z tých správ dobrovoľníkov. Poprvé, jazykový problém. Nie všetci si navzájom rozumeli, nemali spoločný jazyk, ktorým by mohli hovoriť, čo je samozrejme pochopiteľné. Aj v tomto výbore máme ten istý problém, ale máme tu tlmočníkov. Takže čo budete robiť e, s tým, že dobrovoľníci majú rôzne jazyky? hovoria rôznymi jazykmi, ako budú nakoniec spolupracovať. No a potom, pokiaľ ide o honoráre a peniaze, ktoré, alebo príspevky, ktoré dostávajú dobrovoľníci, ako ich budete e, vyplácať? Budete im e, vyplácať e, rôzne úrovne príspevkov podľa cieľového štátu, kam idú? Tak som to pochopila, ale to bude ťažké asi stanoviť. Ďakujem a teraz pani Tiokaros, hovorí predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme za veľmi peknú prezentáciu. Mám pripomienku, alebo skôr otázku. Ale potom, čo sa vyjadril kolega, už to bude iba pripomienka. Hovoríme o mzdách alebo o príspevkoch pre dobrovoľníkoch dobrovoľníkov, ale ak budú takéto niečo dostávať, už nie sú dobrovoľníkmi. Ak budeme získavať expertov, ktorí budú pracovať v určitej oblasti, tak už nie je korektné hovoriť o dobrovoľníkoch. Ďakujem. Merci. Ďakujem, pán Cortez Lastra. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som pogratuloval nášmu hostovi za jeho prezentáciu. Urobil vynikajúcu prácu. Hovoríme nielen o európskej nadhodnote, ale dokonca o reprezentácii hodnot EÚ. Tento dôležitý projekt môžeme charakterizovať práve tým, že podporí viac spoluprácu európskych občanov a spôsobí, že všetci európsky občania, nezávisle od toho, či sa sú, zúčastnia týchto projektov spolupráce, tak sa budú cítiť bližšie implikovaní a mladí budú môcť spolupracovať a zdieľať naše spoločné hodnoty, tú hodnotu solidarity. Ďakujem a gratulujem. Dve otázky. Prvá, že by bolo zaujímavé rozvíjať túto prácu online a ako by sme to urobili. Ako môžeme využiť tieto skúsenosti a schopnosti vedomosti online a zdieľať ich s ostatnými dobrovoľníkmi. Samozrejme, že to môže byť pozitívne pre celú európsku spoluprácu. A po druhé, taká menšia otázočka, tie projekty 2010, 11, 2012 13. Nebol žiadny projekt v Strednej Amerike. Nehovorím o Latinskej, ale o Strednej Amerike. Je to veľmi e, zložitý región, veľmi chudobný a tak ďalej. Vy mi určite vysvetlíte, prečo tam nie je žiadny projekt. Máte určite nejaký dôvod. Len e, ak ten dôvod existuje, tak ja si myslím, že tento región v každom prípade je región, ktorý mal a bude mať problémy z rôznych dôvodov, ktoré tu teraz nebudeme rozoberať, tak bolo by dobré, keby dobrovoľníci pracovali aj v tejto oblasti v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Neuser. Ja, vielen Dank. Ďakujem aj ja. Ďakujem a gratulujem, ale do tejto gratulácie rekapitulácii by sme mali zapojiť aj komisárku Georgievu. Ona sa predstavila v našom výbore a hovorila o tejto dobrovoľníckej službe ako o svojej srdcovej záležitosti. A teraz to už začína fungovať a to je vynikajúce. A tá prezentácia bola tiež detailná a veľmi dobrá. Európska pridaná hodnota, ktorá sa týmto vytvorí, musí vyvážiť samozrejme tú efektívnosť tejto služby. Ako to vyzerá s efektívnosťou a ako to vyzerá s tou rovnováhou medzi efektívnosťou a európskou pridanou hodnotou v jednotlivých projektoch? Jedna otázka. No a druhá otázka týka sa vzdelávania, tréningu. Hovorili ste o internetovom vzdelávaní alebo internetovom tréningu. Podľa mňa toto by malo byť iba doplnkom bežného vzdelávania, pretože keby vzdelávanie bolo čiste internetové, to by som bol veľmi skeptický k tomu. No a posledná pripomienka, spoločná identita dobrovoľníkov, to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. Uh, musíme vysielať signály smerom navonok o tom, že Európa je úspešná. Nemôžeme vytvoriť dobrovoľníckú službu, ktorá by sa potom zredukovala iba na určité národné humanitárne organizácie. My chceme spoločnú európsku e, iniciatívu. Ďakujem. A teraz opäť dostane slovo Markus Held, aby zareagoval. Pán Held, máte slovo. Nech sa páči. Mm, ja zodpoviem niektoré otázky a potom e, umožním e, reagovať aj mojim kolegom na diskusiu o kohafe. Začnem otázkou, ktorá sa týkala vzdelávania. Bolo ich viacero. Toto som už spomínal. Tu sa nezhodujeme s mimovládkami v tejto téme na 100% v nariadení máme vzdelávací program, ktorý bude realizovať alebo ktorý bude rozvíjať, vyvíjať komisia. Ale keď hovorím, že ho bude vyvíjať komisia, tak to znamená, že sa budeme opierať o niečo, čo už existuje. Nebudeme vynachádzať niečo nové. Tie vzdelávacie programy, ktoré predkladajú jednotlivé mimovládky, sa môžu navzájom doplňať, pretože každé to vzdelávanie je silné v určitej oblasti a my chceme určité kurikulum v konečnom dôsledku, ktoré bude poskytovať všetko, čo je dnes k dispozícii. Takže mimovládky sa nás nemusia obávať, my nebudeme vytvárať nejaký nový systém. A samozrejme to vzdelávanie budeme rozvíjať v úzkej spolupráci s nimi. Keď už bude existovať kurikulum, tak potom um, zverejníme výzvu na verejné obstarávanie. Organizácie môžu predložiť ponuky a potom zrealizovať to vzdelávanie. Nemusia to byť ale tie isté organizácie, pretože v pilotných projektoch sme videli, že Aj dobrovoľníci z rôznych projektov sa môžu zlúčiť a vzdelávať spoločne a potom môžu samozrejme ísť e, opäť do svojich organizácií a pracovať tam. Čiže Nemusí to byť automaticky rozdelené, ale ako som povedal, ten program bude využívať všetko, čo už existuje a bude kompletný, pretože bude doplnenie ešte o to, čo poskytujú jednotlivé mimovládky. Nebude to samozrejme iba vzdelávanie na internete, nebude to iba online training, to je súčasťou toho mixu vzdelávacieho. Je to kombinácia medzi vzdelávaním priamo na mieste a medzi vzdelávaním, prípravou alebo nadväznými činnosťami, ktoré sa môžu robiť cez internet, ale nebude to výlučne prebiehať na internete. Pokiaľ ide o otázku jazykov, dorozumievania, áno, to je otázka, ktorá sa tiež už objavila. Snažíme sa teraz nájsť e, na to riešenia, ale ešte nie sme na konci tohto procesu, čiže nemám hotovú odpoveď. Jednou alternatívou by bolo, že počas vzdelávania by bolo viacero jazykových verzií vzdelávacieho programu v angličtine, vo francúzštine, v španielčine. To je jedna z možností. Ale ako som povedal, nie sú na to ešte žiadne hotové odpovede. Na druhej strane Počas pilotnej fázy dochádza k určitým medzikultúrnym skúsenostiam, ktoré sú dobré a vyplývajú z toho, že ľudia nehovoria jedným jazykom a oni sa snažia vtedy komunikovať a um, prekročiť hranicu svojho jazyka a to môže byť dobré v tom programe. Je to proces, uh, ktorý sa ešte neskončil, takže ešte je možné, že nájdeme nejaké dobré riešenia. Otázka dobrovoľníctva je dôležitá. Samozrejme, my nebudeme vyplácať platy. Títo ľudia ostanú dobrovoľníkmi, ale na druhej strane musia mať nejakú možnosť eh, si zaplatiť svoje výdavky, dostanú príspevky na to, aby mohli jesť, aby mohli prežiť. Princíp, ktorý budeme uplatňovať, bude taký, že ľudia by nemali investovať e, do toho, aby mohli vôbec byť e, dobrovoľníkmi, ale nemali by ani e, zarábať. Čiže na začiatku toho programu dobrovoľník nemusí zaplatiť vlastné peniaze, to nechceme, ale zároveň nechceme, aby sa nejako obohatil na konci programu. Čiže musí tu byť rozdiel medzi dobrovoľníkom a zamestnancom pokiaľ ide o finančné škrty a o to, ako to bude s rozpočtom, čo očakávame od rozpočtu, to nechám na Juliu, ona to zodpovie. Pokiaľ ide o networking medzi dobrovoľníkmi, na tom máme záujem. My sme videli rôzne formáty v pilotných projektoch, boli to rôzne priestory na internete, platformy, kde sa mohli stretávať dobrovoľníci, vymeniať si informácie a tak ďalej. Existujú aj iné skúsenosti, napríklad v sieti Noha. Univerzitní študenti, ktorí boli súčasťou Nohy, potom patria do siete absolventov, v rámci ktorej sa stretávajú, kontaktujú a tak ďalej. Čiže sú rôzne verzie, ktoré sme videli v pilotných projektoch. No a súčasťou tohto bude aj o, dobrovoľnícky program online, ale malo by existovať aj verejné fórum, kde ktokoľvek iný sa môže informovať o tom, čo sa deje. O, budú tam blogy, o, takisto príbehy priamo z terénu, z práce a tak ďalej. Toto by sme chceli mať na sieti, ktorú budeme vytvárať say something on Central America, then I... Poviem niečo o Strednej Amerike a potom sa vyjadria kolegovia a uvidíme, či sme odpovedali na všetky otázky. Pokiaľ ide o Strednú Ameriku, ja viem, že tu je konkrétna otázka, ale projekt nemeckého Červeného kríža, ktorý je vytváranie kapacít, tí vyslanili teda okrem iných krajín do Kolumbie, ale aj do iných krajín a k tomu sa ešte vyjadrím. Takže máme tu konkrétne krajiny, ktoré sú tým už pokryté, ale ešte stále sme tam v pilotnej fáze a ešte ďalšie konkrétne fázy prídu. Takže teraz zostane slovo Julia. Ďakujem veľmi pekne. Ja som z toho istého oddelenia, odkiaľ je aj Markus a vyjadrím sa k otázke pána Newtona Danca, pokiaľ ide o rozpočet. Je to dosť komplikovaná otázka. Komisia je istá, že ten svoj návrh sa podarí pretlačiť, pokiaľ ide o analýzu investícií a zisku. Ako viete, na 7 rokov sme tu mali 130 miliónov na túto in iniciatívu a tento rozpočet je však iným rozpočtovým riadkom ako ten, ktorý sa navrhuje pre humanitárnu pomoc, ktorú manažuje komisia vo všeobecnosti. Áno, máte pravdu, sú tu určité obavy zo strany členských štátov, pokiaľ ide o spustenie ďalšej iniciatívy a nákladov, ktoré s tým súvisia v období krízy, ale je to vyvážené zo strany takého všeobecného prístupu, zo strany niektorých iných členských štátov. Takže čo môže k tomu momentálne povedať. My sme tento stano- rozpočet stanovili v takej miere, ktorú sme považovali za realistickú. Je to ambiciózny program a komisárka by nechcela znížiť túto ambíciu, ktorú sme si stanovili a preto treba povedať celkom jasne, že z najdrahších prvkov tohto programu je práve rozmiestňovanie dobrovoľníkov. Boli tu určité názory, že možno by sme tento, túto fázu mohli v návrhu vynechať a my sa týmto cestou nechceme uberať, pretože to je pre nás integrálna súčasť v rámci tohto programu, takže prepáčte, ak nemôžem povedať niečo viac k tomuto, ale ak by sme museli čeliť jednodušenému zníženého rozpočtu, tak vlastne budeme musieť tak či tak pracovať aj s takýmto zníženým, ale ak by to bolo skutočne veľmi nízke, tak by sme museli sa vyjadriť negatívne. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Strifler na záver. Už nemám veľa čo dodať. Bolo to naozaj veľmi kompletná informácia. Je tam veľa dôležitých bodov, ktoré môžeme ešte potlačiť dopredu. Je to veľmi dobrý projekt. Máme skúsenosti z terénu, keď dojde k nejakej katastrofe, tak počet ľudí, ktorí by chceli dobrovoľne pomáhať, či už mladí, ale aj menej mladí, alebo ľudia na dôchodku. Ja som naozaj veľmi rada, že na tom môžeme popracovať a dúfam, že urobíme z tejto správy správu vynikajúcu. Ďakujem veľmi pekne a budeme pokračovať v programe. A pán Cashman sa bude Pán Kešmen, odporúčanie rady zodpovednosť za ochranu, ohlásil sa, že jeho vlak meška. Tak navrhujem, aby sme išli k bodu 12, e, ešte pred bodom 11 a budeme sa venovať otázke rozvojovej pomoci EÚ v oblasti zásobovania pitnou vodou a prístupu k základnej sanitácii v subsaharských krajinách. Je to osobitná správa Dvora auditorov e, v rámci absolutória 2011 Ako už bolo povedané, rozvojová pomoc EÚ v oblasti zásobovania pitnou vodou a prístup k sanitácii. Vítam zástupcov dvora auditorov, pán David Vostok, naša autorka pre stanovisko za DV, pre výbor pre rozpočtovú kontrolu, je to pani Záborská aj ona je medzi nami. Najprv dám slovo pánovi Vostokovi, aby predniesol svoju správu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento audit sa týka tradičných, tradičnej pomoci do zámoria, kde je o zabezpečenie sanitácie a pitnej vody v Afrike. Aké boli vy, aký bol cieľ tohto auditu. Žiadali sme sa, či rozvojová pomoc, pokiaľ ide o tieto dve oblasti, projekty pitné vody, vedú k nejakým konkrétnym výsledkom. Ciele sa splnili, či, teda, či sa plnia a či sa ich plnenie naplňa ďalej. Či sa urobilo všetko to, čo bolo treba urobiť na to, aby sa zabezpečili takéto udržateľné výsledky. Ako teda pracujeme? My vyhodnocujeme úspech 23 projektov v Angole, Benine, Burkine Faso, Gane, Nigérii a Tanzánii. Auditori sa pozerajú na jednotlivé správy, ktoré sa týkajú týchto projektov, čiže ide vyhodnocovacie správy, ktoré pripravila komisia, teda pre účely komisie. Auditori takisto navštívili tie krajiny, tri, Burkina Faso, Nigériu a Tanzániu a čo sme zistili? Zistili sme taký zmiešaný obraz. Pokiaľ ide o vybavenie, toto bolo nasadené, uspôsobené jednotlivým podmienkam, ktoré sú v týchto krajinách, ale pokiaľ ide o požiadavky našich cieľových príjimateľov, tieto boli splnené iba v dvoch prípadoch a boli tu skutočne viaceré slabé miesta, ktoré museli sme skonštatovať. Pokiaľ ide udržateľnosť, tu sme si uvedomili, že tento projekt si skutočne zaslúži dobré, zna, dobrú známku, pokiaľ ide o technickú udržateľnosť. Využili sa, využívali sa tu štandardné technológie a miestne dostupné materiály. A pokiaľ ide o stanovisko, tak to bolo neuspokojivé, pokiaľ ide o finančnú udržateľnosť, respektíve inštitucionálnu udržateľnosť. Pokiaľ ide o tieto projekty sanitácie a pitnej vody, tieto budú úspešné iba ak budú mať aj v budúcnosti príjmy na to, aby sa z toho zaplatili údržbové ako aj prevádzkové náklady a ak tí, ktorí sú zodpovední o údržbu týchto systémov, budú si vykonávať svoju prácu uspokojivo. Takže my sme sa snažili zistiť, či tieto projekty preskúmané boli skutočne také, že by mali takéto príjmy, čiže pokiaľ ide o tarify alebo poplatky, alebo pokiaľ ide o zisky a či, bu, či sú skutočne prevádzkované uspokojivo. Zistili sme nasledovné. V štyroch projektoch e, boli tieto poplatky na úrovni poplatkov, ktoré sú dôležité pre údržbu, prevádzku týchto projektov. A je dôležité, aby sme zabezpečili, že tieto projekty sú vyzásobené financiami v dostatočnej miere a vo viacerých prípadoch tu, vo viacerých teda projektoch, opravil sa rečník, tu boli problémy, pokiaľ ide o inštitucionálnu udržateľnosť, boli tu nedostatky, pokiaľ ide o skúsenosti personálu, alebo nejaká vyhradená zodpovednosť za nefunkčnosť projektu. My sme auditorským orgánom a my, my sa snažíme do istej miery predpovedať, ako to bude v budúcnosti vyzerať, ale dá sa to iba do istej miery, to je v sumáre našej správy, že vo väčšine týchto projektov výsledky a zisky nebudú v budúcnosti uspokojivé z dlhodobého a strednodobého hľadiska, ak sa nezabezpečia konkrétne nápravy tých slabých miest, ktoré som konštatoval. Tým sa dostávame k poslednej fáze tohto auditu, kde komisia vlastne sa snaží manažovať pomoc pre tieto projekty. Komisia má konkrétne, konkrétne pravidlá, ktorými sa dá stanoviť, či takéto projekty sú udržateľné. Na papieri to všetko vyzerá veľmi dobre, ale takisto sme zistili, že tu bolo viacero prípadov, kde v realite projektový manažment jednoducho neplní teoretické predpoklady. Sú tu konkrétne nedostatky, pokiaľ ide o plnenie tých hospodárskych alebo technických cieľov, alebo sú tu nejasne definované cieľe, alebo sa tu nedá zmerať výkon. Takisto tu je málo dôkazov, všetkým, pokiaľ ide o to, že ako sa budú zdroje budúcnosti generovať na to, aby sa tieto projekty ďalej mohli udržať. Takže čo odporúča tento audit? Odporúčame na základe tých našich zistení, aby sa komisia zabezpečila, že tieto ustanovenia sa budú v plnej miere plniť, aby sa venovala pozornosť budúcnosti týchto projektov v tom zmysle, že budú aj v budúcnosti podporované, tak ako doteraz. Dúfam, že v úvodom by to aj stačilo, pani Pecinčka, takže ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pani Záborskej. Nech sa páči. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ďakujem, eh, že ste mi zverili toto stanovisko Ide o reakciu na osobitnú správu Dvora auditorov, ktorý kritizuje pôsobenie Európskej komisii e, v oblasti e, rozvojovej pomoci. Nebolo to jednoduché. Táto osobitná správa číslo 13 roku 2012 sa venuje predovšetkým projektom v oblasti pitnej vody a sanitácie v subsahárskej Afrike. Táto úloha e, bola naozaj ťažká, pretože bolo zložité nájsť e, správny pomer medzi využívaním financií daňových poplatníkov a využitím potrebných zdrojov na prežitie ľudských bytostí v Afrike. Ak e, chceme byť politicky korektní v tejto otázke, ale medzinárodná politika v tomto sektore je znepokojivá. Preto e, Rada pre ľudské práva OSN vymenovala špecifického spravodajcu pre právo na prístup k pitnej vode a k sanitácii pani Albikerk. Sanitácia spada do cieľa 7 zabezpečiť udržateľný rozvoj. Pitná voda a sanitácia, rovnako ako potrava, by sa mali chápať ako prierezové potreby a ktoré sú potrebné na realizáciu ostatných miléniových cieľov pre ženy aj mužov všetkých generácií. Preto je dôležitá pitná voda v medzinárodných vzťahoch a aj v politike medzinárodnej spolupráce. A teraz, pani predsednička, navrhujem, aby náš výbor sa venoval tomuto faktoru predovšetkým tým, že príde s iniciatívnou správou a mali by sme zorganizovať verejné vypočutie ktorého by sa zúčastnili aj veľvyslanci krajín subsahárskej Afriky. Pre mňa by to bolo, myslím si, veľmi zaujímavé a prínosné. Táto správa práva je vyústením auditu o tom, či Európska komisia správnym spôsobom manažuje financie a zdroje rozvojovej pomoci e, v oblasti zásobovania pitnou vodou a prístupu k základnej sanitácii v subsahárských krajinách. A to tak, aby to prinášalo udržateľné a efektívne výsledky. Ako povedal pán Vostok, ja mu ďakujem za jeho prezentáciu. Dvor auditorov prešiel 23 projektov v šiestich krajinách Angola, Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria a Tanzania. Finančné investície EÚ 219 miliónov eur na rok v období, roku rokov 2001 a 2010 pre 46 krajín subsahárskej Afriky e, komisia investovala viacej ako 1 miliardu eur. A táto osobitná správa Dvora auditorov kontrolovala zrealizované projekty, ktoré boli financované EÚ, aby zadefinovali, či ciele projektov boli splnené a či budú udržateľné. 5 princípov, ktoré boli kontrolované, nebudem opakovať, už ich predniesol pán Bostok. Len dodám, Dvor auditorov odporúča, aby komisia lepšie využívala svoje existujúce postupy, aby maximalizovala výhody e, v tým, že sa investuje do rozvoja v týchto oblastiach a v týchto sektoroch. Nezávisle od sektora pitnej vody pri rozpočtovom postupe aby správy investícií sa podpisovali zároveň organizmom, ktorý spadá pod Európsku komisiu, ako aj zodpovedným zástupcom miestneho obyvateľstva, aby sme sa uistili, e, že tieto inštalácie skutočne zodpovedajú reálnym potrebám miestneho obyvateľstva. Všetky poznámky sú v návrhu stanoviska a ja ďakujem veľmi sekretariátu za pomoc, za flexibilitu a aj správnu formuláciu. Samozrejme som otvorená vašim pripomienkam a poznámkam a zároveň vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz e, slovo má pán Gerero Salom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem zástupcovi Dvora auditorov, ktorý opísal prácu skúsenosti Dvora auditorov pri zásobovaní pitnej vody a pri kontrole aktivít EÚ pri zásobovaní vodou a základnou sanitáciou v krajinách subsaharskej Afriky. Položím zo pár otázok záverom, ale na úvod by som rád spomenul niečo, čo si myslím, že na čo myslíme my všetci. A to je strategický význam prístupu k vode nie len, aby sme bojovali proti hladu, pretože nedostatok vody je pôvodom veľkých hladomorov, ktorými trpia vo veľkej časti Afriky aj v iných častiach sveta ale hlavne v subsárskej Afrike. A na druhej strane preto, že boj o vodu je aj príčinou mnohých konfliktov, ktoré spôsobujú e, miliónové e, smrteľné obete. Takže to, čo by sme mohli urobiť v EÚ, aby sme zásobili pitnou vodou a aby sme zabezpečili prístup k pitnej vode v tejto časti kontinentu, tak to je predovšetkým, to sú aktivity, ktoré zároveň bojujú proti hladu a, ktorý uchov, a teda aktivity, ktoré uchovajú mier a pokoj v oblasti. Ale zároveň vieme eh, z prebiehajúcich hodnotení, že prístup k vode je jedným z miléniových cieľov ale zároveň jeden z najťažšie splniteľných. A je to jeden z aspektov, ak sa chceme približiť k roku 2015 a e, teda dostať tomu, k čomu sme sa zaviazali v roku 2000, tak musíme ešte vyvinúť väčšie úsilie. Správa dvora auditorov jasne ukazuje, do akej miery je ťažké pre EÚ uviezť do praxe špecifické projekty v zásobovaní pitnou vodou a sanitáciou a do akého bodu je potrebné zlepšiť naše aktivity a veľmi často sú tu práve tie ťažkosti s hodnotením. A ja som si plne vedomý toho, ak Taká ťažká je táto práca, tak ja by som sa aj tak spýtal komisie, aké mechanizmy používa EÚ na zabezpečenie vysledovateľnosti, teda aby nejakým spôsobom vysledovala, akým spôsobom je určená, ako sa používa rozvojová pomoc pre pitnú vodu. A či v politickom dialogu, ktorý vedieme e, s našimi proťažkami na kontinente, či sú tam aj systematicky otázky, ktoré súvisia s pitnou vodou a sanitáciou. A ak som mnou odpovedal, že voda je rozhodujúca na boj proti hladu a na uchovanie mieru, tak samozrejme je to aj rozhodujúci faktor pre zlepšovanie zdravotného stavu a tam je viacero tých zložiek. Nejde len o zdravie, ale aj o materstvo, o prežitie detí a tak ďalej a žiadnych mileniových cieľov si nemôžeme predstaviť e, bez toho, že by sme ho nenapojili na prístup k pitnej vode pre tie spoločenstva, ktoré zatiaľ tento prístup nemajú. Merci beaucoup, monsieur Goerens. Vous avez la parole. Ďakujem teraz pán Goerens. Ďakujem pani predsednička. Som prekvapený negatívnou konotáciou v správe Dvora auditorov ktorá sa týka projektov e, pre vodu v subsahárskej Afrike. Komisia je dosť e, tvrdá, pokiaľ ide o neschopnosť e, prispojiť si projekty na strane príjimateľov a potom pokiaľ ide o udržateľnosť, ktorá je naozaj nedostatková, nedostatočná. Pokiaľ ide o to príjmanie, príjimateľov. To je veľmi dôležité v cykle projektov. Oficiálne je to ten okamih, keď príjimateľ sa stáva šéfom projektu. To je vlastne tá tzv. apropriácia. Potom e, nastáva potvrdenie prijatia zodpovednosti na strane príjimateľa. Veľká väčšina projektov zdá sa zlyháva podľa hodnotiteľov z dvora auditorov. Mám viacero otázok a potom jednu pripomienku. Takže chcem vedieť, či ste skonštatovali, že v týchto štátoch, ktoré majú e, programy, sú iné výsledky ako v štátoch, ktorým Európska únia dáva rozpočtovú pomoc. Môžete nám dať e, nejaké vaše hodnotenie, váš pohľad na tento aspekt? A potom ja sa pýtam vlastne preto, lebo chcem vedieť, či v tých štátoch, ktoré dostávajú rozpočtovú pomoc, tam tá, totiž komisia nástojí na zlepšenie riadenia. Či v týchto štátoch máte podobný problém? Rozpočtová podpora totiž to závisí najmä od schopností zvládať tú rozpočtovú pomoc na strane príjimateľa v tej príjimateľskej krajine. No a druhá otázka. Našli ste nejaké ťažkosti s miestnym riadením? Sú s tým nejaké problémy? Ja si totiž myslím, že väčšina projektov pre prístup k vode spadá pod zodpovednosť obcí. Čiže chcem sa spýtať, či vaši partneri tam sú obce alebo iní aktéry. No a potom ešte jedna otázka, a to nie len pre dvora auditorov, ale aj pre komisiu a aj pre náš výbor. Pokiaľ ide o deľbu práce, je to aj taký politický pohľad. V agende pre rozvoj mm, máme toto rozdelenie. Komisia hovorí, že nechce robiť príliš veľa projektov v jednej krajine. Chce sa obmedziť na tri sektory maximálne. Chcem vedieť, či by nebolo lepšie, keby sa komisia viac zamierila, zacielila na zlepšenie riadenia. Či to nie je efektívnejšie, ako pokračovať v technických projektoch? Pretože keď robíte technické projekty a zároveň robíte programy pre zlepšenie riadenia, governance, tak potom vzniká určitý konflikt záujmov a ste zároveň na dvoch stranách, ako keby chcete, aby projekt v africkej krajine e, mal úspech, ale na druhej strane máte aj zodpovednosť za zlepšenie riadenia. Prostriedky sú obmedzené a preto by možno bolo lepšie, keby sa komisia viac zamerala na zlepšenie riadenia a nemala by príjmať príliš veľa e, zodpovedností v jednej krajine. Ďakujem. A teraz pán Newton Don. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú správu. Ale chcel som sa spýtať, že ako robíte tento audit? Možno by nám mohol teda idete vždy do týchto krajín a tam pozorujete, trvá to dlho, koľko to stojí, ako vlastne teda postupujete. Ďakujem. Ja by som rada položila jednu otázku. Zdá sa mi, že správa Dvora auditorov je veľmi znepokojivá pretože hovoríte, že z 23 projektov Samozrejme sú tam rôzne krajiny a niektoré sú relatívne rozvinuté, napríklad Tanzania. A tam boli len 4 projekty, ktoré boli udržateľné. Ale e, 2 miliardy sa vynaložili a niekoľko 100 miliónov eur pre tieto čistiace stanice tak pre mňa je to naozaj niečo znepokojivé a rada by som vedela, ako je možné, že máme 18 projektov, ktoré majú chyby, že nefungujú. Ako je možné, že sme si to nevšimli skôr, že tam došlo k vážnym pochybeniam a že sa vopred neopravili tieto chyby? A teraz dávam slovo komisii. Merci. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Vyjadrím sa vo všeobecnosti a som ochotný odpovedať na vaše otázky. Budem sa snažiť odpovedať čo najvernejšie. Komisia je teší z toho, že súd ocenil túto podporu, ktorá ide smerom k plneniu rozvojových cieľov zabezpečil sa predovšetkým prístup k pitnej vode a k sanitácii pre ľudí, kde sú tieto projekty, e, bola táto pomoc kľúčová. Pokiaľ ide o tie zistenia e, zo súdu auditorov, identifikovali sa tu konkrétne potreby, Niektoré z nich boli z tých projektov pokryté, viaceré pokryt, projekty boli príliš ambiciozne a niek- niektoré predovšetkým tie sekundárne ciele neboli splnené. Takisto sa uvádza v tomto audite, že vo väčšine týchto projektov výsledky a nebudú udržateľné v budúcnosti, ak sa nezabezpečia príjmy, ktoré nebudú spopl- spoplatňované. Pripomienky zo strany komisie sú nasledovné. Podporujeme vytváranie kapacít a školenia na to, aby sme dali právomoc jednotlivým miestnym úradom, možno aj z podpory, za podpory súkromníkov, prevádzkovať tieto jednotlivé projekty. Potrebujeme podporiť aj rozvoj niektorých sektorových politík a inštitucionálny rámec, v rámci ktorého sa zaangažujú aj miestni e, do týchto projektov. Pokiaľ ide o finančne udržateľný základ týchto projektov, na to potrebujeme vyvážiť jednotlivé položky, napríklad dane alebo zisky. Prevádzkové náklady nepokryjú vždy iba poplatky, tak ako to vlastne pokazuje na to aj súd auditorov. Platí to v Európe, ale v subsahárskej Afrike. Týka sa to predovšetkým veľmi, veľmi chudobných ľudí a preto podporujeme taký proces, v rámci ktorého by sme rozvinuli sociálne poplatky, ktoré by zabezpečili udržateľnosť tohto sektora ako takého prostredníctvom sektorového dialógu s krajinami, ktorým sa táto pomoc dostáva. The court reports also that uh, the relatively low importance ascribed je veľmi dôležité, aby sa tieto projekty robili predovšetkým v tom zmysle, aby sa týmto krajinám pomohlo zabezpečiť prístup k sanitácii a pitnej vode. Tak ako tu bolo povedané, v minulosti tento prístup nebol zabezpečený a preto berieme do úvahy tieto prvky ako sanitáciu a pitnú vodu, v rámci ktorého sa robia viaceré projekty, predovšetkým vo vidieckom priestore v týchto krajinách. A posledným bodom je, že tie pripomienky tohto auditu poukážu na to, že napriek komplexným prístupom sa komisii nepodarilo vysporiadať sa s udržateľnosťou týchto výsledkov a treba využiť predovšetkým tie prostriedky, ktoré ešte nie sú vyžené v plnom potenciáli. Viaceré z týchto projektov, ktoré sú tu spomenuté, boli odsúhlasené pred vytvorením tých skupín, ktoré boli vytvorené v roku 2005 a sústredia sa na kvalitu, na to, aby sa zabezpečil monitoring týchto projektov. A pokiaľ ide o odporúčania, komisia berie na vedomie a súhlasí s týmito odporúčaniami auditu a berieme do úvahy tieto odporúčania. Už sme urobili konkrétne kroky, aby sme zapracovali tieto odporúčania do maximalizácie udržateľného pozitívneho vplyvu týchto projektov. Ďakujem pekne za tieto pripomienky. A pokúsim sa odpovedať na niektoré otázky, ktoré tu odzneli. Pokiaľ ide o výživu. Next uh, programming exercise 2014-2020 V rámci tých programov na obdobie 2012 až 2020 budeme identifikovať na komisii projekty v rámci eh, prepojenia potravinovej bezpečnosti do dodávky pitnej vody, aby sme zabezpečili ehm, dodržanie potravinovej bezpečnosti urobili všetko pre ňu. Našim cieľom je pracovať na základe tej základnej úrovne, pokiaľ ide o manažment prístupu pitnej vody. A druhý bod sa týka predovšetkým rozpočtu a rozpočtovej pomoci. Rozpočtová pomoc nebola vyhodnotená a môj osobný názor je nasledovný. Je málo krajín, kde pracujeme Ehm, rozpočtová podpora subsahárskej Afrike. Tento systém vyžívame predovšetkým v susedných krajinách. Sú tu niektoré krajiny, kde máme takúto rozpočtovú pomoc, napríklad Burkina Faso. A myslím tu na pozitívne vyhodnotenie, ak si správne pamätám, takéhoto procesu. Pokiaľ ide o správu, Myslím si, že komisia chce postupovať tak, že chceme zlepšiť správu týchto projektov a takisto vieme, že ak chceme tu mať investície z súkromného sektora, potrebujeme zdravé podnikateľské prostredie, ktoré bude priamo prepojené s otázkou podmienok, ktoré vytvárajú vlády a snažíme sa na tom pracovať, ale zároveň musíme zabezpečiť pitnú čistú vodu a chrániť sanitáciu pre populáciu, ako aj zlepšené dodávky pitnej vody a sanitačných systémov. Now, if I understood well, there was a um, question how we proceed in a country. Ešte tu bola otázka, že ako budeme postupovať, pokiaľ ide identifikáciu jednotlivých problémov. A to sa už týkalo súdneho dvora. Takže ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Deva. Vážená pani predsednička, táto odpoveď je klasickou odpoveďou ako odpoveď, ktorá nezodpoveda na otázky. Máme predsa politické vyjadrenie z komisie a takisto určité aspirácie, želania zo strany komisie. Nás nezaujímajú vyhlásenia takéhoto typu. My chceme konkrétne vedieť, že čo urobíte na to, aby ste sa vysporiadali s tými otázkami a problémami, ktoré tu v tomto audite boli označené. Vo vašej odpovedi ste povedali, že od roku 2005 sa tento proces, tieto procesy a projekty ešte neboli, teraz už fungujú a že sa to zlepšilo dobre, takže ďakujem. Ale čo ste vlastne spustili konkrétne v realite? Nie nejaké vzdušné zámky a želania, ale čo ste konkrétne urobili, rukolapné dôkazy, čo by sme aj pochopili, že čo vlastne zlepšilo situáciu. 1, 2, 3, 4, 5. Takto by ste to mohli označiť a povedať toto a toto sme spravili. Poprosím vás. Monsieur Görens, vous avez la parole. Pán Görens. Euh, Pani predsednička, musím sa priznať, že po prvom kole odpovedí, tak mám ešte viacej otázok. Rád by som vedel, ako sa k tomu postavíte. Dobre, robíte projekt, zadefinujete referenčné hodnoty a tam sa hovorí, že dobre, chceme dať prístup k pitnej vode vo Vagadugu. Áno, máme nejakú štvrť a chceme, aby táto štvrť mala pitnú vodu a aby tento projekt bol udržateľný, tak to môžeme urobiť viacerými spôsobmi. A ak sa to týka všetkých, čo by malo byť minimálna požiadavka, a tam by bolo napísané potenciálny, solventný a nesolventný spotrebitelia a ak je to problém solventnosti, tak to treba vyriešiť Samozrejme, komisia nebude môcť tieto peniaze tam zasielať a Ether nám. Takže sú to partnery, musia postupovať tak, aby ten projekt bol udržateľný aj finančne. Ak je to problém eh, získavania poplatkov, tak to je v kompetencii orgánov v Gadugu. ale môžete mať aj krásne, udržateľné projekty, ale ak ich robíte len pre tých, čo si môžu zaplatiť prístup k vode a ktorí by si eventuálne mohli v rezidenčnej štvrti naplniť aj touto vodou bazén, tak potom otázka je, či komisia má nejaké štandardné referečné hodnoty pre všetky projekty, pri, či pre všetky projekty máte prístup e, k vode pre tých najzraniteľnejších ako absolútna priorita. Ak sú to štandardné referečné hodnoty, tak by sme rovnakú hodnotiacu mriežku mohli aplikovať na všetky projekty. A ak tomu tak nie je, tak to treba diferencovať. A vznikajú e, akési nepochopenia v tejto diskusii, keď sa dostaneme priamo k problematike tak tu ide aj o to, akým spôsobom občan, daňový poplatník bude k tomu e, pristupovať, či s tým bude súhlasiť. Aj to treba diferencovať. Či to, čo sa doteraz zle urobila, či to môžeme zmeniť. Ak je to problém financovania, tak to môžeme riešiť s partnermi. A ak dvor auditorov a všetky otázky, ktoré som položil, sú na dvoch aj na komisiu, ale hlavne na dvor auditorov, tak nám zadefinujte vaše hodnotenie, ako vy vidíte v časovom horizonte udržateľnosť. Ja to vidím takto. Ak máte projekt, ktorý e, má skončiť roku 2013, mám referenčné hodnoty. Projekt sa realizuje napríklad v roku 2016, 2013 začína. Realizácia môže trvať 4 roky. V roku 2020 je projekt technicky ukončený. E, projekt dávame tomu, komu je určený a on sa stáva vlastnícky zodpovedný a keď robíte to hodnotenie tej udržateľnosti, tak to definujete v akom horizonte 2020, 2025 alebo v akom horizonte. Môže to byť aj 2030, ak ešte bude voda, ktorá bude tiec z kohútika. Tak ako definujete túto udržateľnosť? Aké je vaše kritérium na meranie, časové kritérium na meranie udržateľnosti? Mali by sme osvetliť tieto aspekty. Merci. Ďakujem. Znovu dám slovo komisii, aby odpovedala na tieto otázky. Volám sa Dela Manga, mám pocit, že otázky boli skôr orientované na dvor auditorov. Správne som to pochopil? Ale najprv komisia môže a potom dám slovo aj dvoru auditorov. Ale je tam dosť otázok pre všetkých, hovorí pán Görenc. Tie hodnotiace kritéria, áno, to nám nepovie dvor auditorov, to je komisia. A hodnotiteľ musí vychádzať z určitých referenčných hodnot, lebo na základe nich musíme hodnotiť či analyzovať nejaký projekt. Ak priorita, rečník sa stále odvracia od mikrofónu. C'était, pour le, euh, was for the, what we did euh, concretely. Ide teda o to, čo sme urobili konkrétne na to, aby sme zlepšili situáciu. Ja som povedal, že od roku 2005 máme tu Quality Support Group, tú skupinu, kde sa prediskutujú všetky projekty a všetky osoby, ktoré sú napojené na projekt, musia predložiť návrhy, ako e, to zlepšiť, tú story. Ale čo? Zaznieva otázka. Aby sa zlepšil projekt. A praktické návrhy, otázka, Musíme ísť projekt po projekte. Pred rokom 2005 táto skupina pre e, kvalitu projektov neexistovala. Existovala len nejaká osoba niekde, ktorá urobila projekt a potom projekt žil svojim vlastným životom. Ale teraz je diskusia, veľmi široká diskusia s politikmi, s technikmi, inžiniermi, ekonómami Hovorí sa tam o projekte, o jeho udržateľnosti a tak ďalej. Pre mňa je to teda zlepšenie. No a potom máme aj monitorovanie. V každej delegácii máme monitorovacie správy a máme hodnotenia. Čiže toto je systém, ktorému podviehajú všetky projekty. Keď sa ma pýtate, čo sme robili posledné dva roky, tak vám poviem, že toto sú systémy, ktoré ukážu, že sú úspešné, ale až po niekoľkých rokoch. Takže toľko k tomu. Merci, je donne maintenant la parole. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Bostok za dvor auditorov. Ďakujem pani predsednička. Chcem odpovedať tie otázky najlepšie, ako viem. Najskôr tie jednoduchšie. Ako to urobil dvor auditorov? Aké tam boli zdroje? Ja som neurobil nič. Ja som tento spis prevzal po tom, čo táto ťažká práca bola dokončená. Ale asi 10 osôb na tomto pracovalo na dvore auditorov na plný úvezok alebo čiastočný. Neviem mm, vám povedať, koľko to všetko stálo, ale je to všetko vysvetlené v odsekoch 15 a 16 správy. Skúmali sme viaceré správy pre komisiu a správy komisie a takisto sme skúmali niekoľko projektov. Porovnávali sme, čo je v dokumentoch a čo vlastne bolo vidieť v teréne. Čiže asi takto sa robila táto štúdia. Kto boli lokálni partnery? To bola otázka pána Görensa. Boli to miestne orgány, ktoré sú zodpovedné za, sanita- za projekty vody a sanitácie. Neboli to všeobecné miestne orgány. A teraz e, financovanie projektov alebo projektová podpora. Komisia má pravdu. Toto boli takmer všetko prípady, kde sa využilo projektové financovanie. Nemo nevieme vám porovnať, ale rozpočtovú podporu a financovanie projektov v tomto sektore. Pokiaľ ide o prevzatie, kedy komisia stratí zodpovednosť, pán Goerens povedal dobre, že keď sa preniesie projekt na miestne orgány, tak už začína ich zodpovednosť. Ale komisia má aj svoje interné postupy, to znamená, že ona má zodpovednosť za to, aby sa maximalizovala šanca na úspech, dlhodobý úspech, aby bolo zabezpečené, že peniaze európskych daňových poplatníkov sa využívajú dobre aj dlhodobo, nie iba krátkodobo. Pán eh, Gören sa pýtal na tzv. period of reference, či uplatňujeme tie isté štandardy ako Luxemburg, Londýn. 30-40 rokov nie nič také dramatické. My sme mali audit v roku 2011 a skúmali sme projekty, ktoré sa uh, realizovali medzi rokmi 2005-2010 a videli sme už v tom období, že niektoré tieto projekty sa už zhoršovali. Čiže otázka 20 alebo 30 e, rokov je dosť optimistická. E, v, súčasn- e, v skutočnosti tie projekty sa zhoršujú oveľa rýchlejšie. Potom, pokiaľ ide o tú podpornú skupinu pre kvalitu, vy ste to spomínali ako riešenie všetkých problémov. Šťastí máte pravdu, ako zvyčajne. Tieto projekty neboli schválené v čase iniciatívy tej skupiny, ale e, komisia tu nemá úplne pravdu, pretože projekty, ktoré sú financované v rámci nástroja pre vodu, za tie nie je zodpovedná táto skupina. Veľa projektov je tu v tejto oblasti financovaných z nástroja pre vodu Water Facility a to znamená, že nepodliehajú kontrole tejto skupiny pre kvalitu. Niektorí poslanci sa pohoršovali nad našou správou. Spravodajca povedal, že to bolo strašné čítanie, tá správa. Ja sa ospravedlňujem, ale my musíme vždy napísať do správy to, čo skutočne zistíme a niekedy to čítanie takýchto správ naozaj nie je príjemnou záležitosťou. Monsieur Görens, vous avez la... Pán Görens, máte slovo. Máte pravdu, je to ťažká, zložitá úloha, keď musíme ukazovať prstom na problémy a nedostatky. Ale mali by sme, myslím si, aspoň odstrániť tie najextrémnejšie prípady, to je veľmi dôležité, na to treba poukázať. aby vo verejnej mienke e, nekolovali informácie, ktoré e, nezodpovedajú skutočnosti alebo realite. Všetko, čo sa robilo v projektoch, tak samozrejme sa robilo v dobrej voli. hovorím to, pretože e, hodnotenie je vždy veľmi delikátna vec a ja by som rád ešte vedel, či e, v dvore auditorov musíte aplikovať rovnaké štandardy a či všetky členské štáty EÚ do roku 2015 transponovať smernicu o vode do svojej národnej legislatívy a teda či všetky štáty e, sú povinné zásobovanie pitnou vodou realizovať udržateľne a ak nebudeme mať rovnaké prekvapenia ako v Afrike, pretože podľa mojich informácií je veľa krajín, kde ustanovenia smernice o vode sú vôbec nie ešte aplikované, hlavne tam kapacita dodávať pitnú vodu a hlavne tá cena, ktorú musí platiť spotrebiteľ a to tak, aby ten projekt bol udržateľný. Takže tam musíme byť veľmi opatrní a citlivo definovať Ak e, nebudeme postupovať citlivo a hľadať východisko, tak sa nájdeme skutočne v problémoch. V takýchto prípadoch aj ja e, obvykle sa pridával v takýchto prípadoch ešte nejaký projekt na údržbu. V prípade, že sa to nerobilo uspokojivo, robilo sa to v zdravotníctve, v nemocniciach, e, v prístupe k vode v zdravotníctve alebo v nemocniciach vedeli sme, boli sme informovaní, že táto nemocnica nebola financovaná udržateľne. A existujú v Európe nemocnice, ktoré by boli financované len z tých príspevkov, ktoré sa dostanú zo zdravotného zabezpečenia. Také niečo neexistuje, takže potrebujeme taký projekt, kde Zabezpečme tú finančnú udržateľnosť. A otázka je, či to hodnotenie nebolo veľmi tvrdé. Samozrejme, musíme byť tvrdí aj na komisiu, ak si to zaslúži, ale ak si to nezaslúži, tak by sme nemali byť. Ale otázka je, ako sa z toho dostať, či je možné niečo urobiť v budúcich mesiacov alebo, e, mesiacoch alebo rokoch, aby sme mohli skonštatovať, že projekty, ktoré boli kritizované, môžeme zachrániť a môžu byť priateľné v časovom horizonte. Takto by sme to mali e, dnes v tejto diskusii. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. To sú veľmi dôležité otázky, ktoré tu padajú, hlavne v otázka úlohy Európskeho parlamentu a politickej kontroly a reakcia na správu dvora auditorov a ešte e, mám chuť e, dať e, slovo komisii, aby odpovedala na poznámky pána Gerensa. A možno aj my by sme mali v našom výbore vytvoriť nejaký postup, kontrolný postup ad hoc v tejto znepokojivej situácii, tak ešte pred pani Záborskou dám slovo e, Európskej komisii a potom na záver pani spravodajkyňa. E, madame la Présidente, je voudrais faire deux, deux observations. Dve poznámky. Sur l'observation du cours de... Poznámka k dvoru auditorov k projektu prístupu k pitnej vode. Tento projekt Tieto projekty boli prijaté veľmi prísnym postupom, boli vyhodnotené viacerými stranami, tak tieto projekty nevytvorila a neidentifikovala komisia, ale sú to projekty NGOčiek, miestnych vlád a orgánov, ktoré ich navrhli, tie boli vyhodnotené a tak ďalej. Aby tu nedošlo k nedorozumeniu. Potom sú projekty, ktoré nedosiahli svoj cieľ. Napríklad projekt v Tanzánii, Jedným cieľom bolo e, výstavba čističky vôd. Tá sa nepostavila, teda projekt nedosiahol svoj cieľ ale nedosiahol svoj cieľ preto, pretože sme nemali postačujúci rozpočet. Takže čistička sa postavila v druhej fáze, ale tá prvá fáza, ten projekt nebol úspešný, ale to bola otázka financovania. A to sme potom zrealizovali v druhej fáze. A to je teda príklad, aby som vám ukázal, že veci nie sú čierno-biele, ale keď pristupujeme projekt od, projekt od projektu, tak tam by sme vyhodnotili, že kde to prebehlo dobre, kde zle a čo by sme mohli konkrétne urobiť, aby sme mali uspokojivejšie výsledky, ale nie je teraz ľahké povedať, že, že 80 projektov, že to bol e, neúspech a katastrofa 20 Áno, je to oveľa zložitejšie keď e, vychádzame, opisujeme výsledky toho hodnotenia. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Záborskej na záver. Um, merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne. Všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do diskusie. A myslím si, že táto diskusia bola veľmi obsažná a hodnotná. A som rada, že dojem mojich kolegov z tejto hodnotiacej správy dvora auditorov bol obdobný, aký som e, mala ja. E, zabezpečenie a pitnej vody je, je problém, ktorý je veľmi, veľmi e, ťažký na riešenie, je závažný a čím je oblasť, kde chceme zabezpečiť sanitáciu a pitnú vodu chudobnejšia, tým, e, tým to zabezpečenie je zložitejšie a ťažšie a Pán Goerens niekoľkokrát hovoril o referenčných kritériách na hodnotenie týchto projektov, ale ja si myslím, že náš výbor by možno mal diskutovať pri nejakej inej príležitosti aj o e, referenčných e, a o kritériách na, na poskytnutie finančnej a rozpočtovej pomoci. E, musíme si uvedomiť, že finančné prostriedky, ktoré za 10 rokov, a dovolím si to zopakovať, od roku 2001 po rok 2010 boli investované Európskou komisiou na sanitáciu a zabezpečenie sanitácie a pitnej vody je viac ako jedna miliarda eur sú to veľké finančné prostriedky a keď hovorím o tých kritériách na poskytnutie finančnej pomoci, celkom na záver poviem jednu svoju osobnú skúsenosť, kedy kritériá na e, finančné prostriedky na výstavbu studní na pitnú vodu zo strany Európskej komisie alebo jedno z kritérií bola viac ako päťročná um, prax domorodého experta na výstavbu studní. To je kritérium, ktoré je nesplniteľné. Nie je možné mať človeka, ktorý v tých hovorím o tých najchudobnejších oblastiach, ktorý by 5 rokov a dokonca viac ako 5 rokov pracoval práve pri výstavbe studní. Čiže to posudzovanie by malo byť e, skutočne také e, jednak precízne, dôsledné, ale aj zohľadňovať tie dané podmienky, ktoré tam sú a myslím si, že aj tie výsledky by boli, by boli oveľa lepšie. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka, ďakujem aj milí kolegovia a e, ja očakávam, ak ešte máte nejaké pripomienky potom k eh, môjmu stanovisku, budem rada. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem, pani Záborská. Pripomínam, že lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov k stanovisku pani Záborskej je 31. január o 15. hodine. Hlasovať o tomto stanovisku budeme od 19. februára. Teraz pristúpime k poslednému bodu na programe rokovania a potom teda budeme tu mať e, správu pána Cashmana, ale teraz preskúmame dohodu o rybolovnom partnerstve medzi EÚ a Madagaskarom a bez otáľania dám slovo našej expertke, ktorá vypracovala stanovisko Izabele Lövin. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja som práve prišla z výboru pre rybolov. Mnohí tam majú problémy s vlakmi a s letmi, pretože v celej Európe je veľmi veľa snehu, ale teda k môjmu stanovisku, pokiaľ ide o túto dohodu medzi EÚ a Madagaskarom, moje stanovisko sa týka nového protokolu medzi EÚ a Madagaskarom, ktorý pokrýva dvojročné obdobie od 1. januára 2013. Už sa to teda začalo. Ja som bola spravodajkyňa k iniciatívnej správe o budúcej externej dimenzii spoločnej rybolovnej politiky. O tomto sa hlasovalo na jeseň na plenárke. Toto stanovisko, táto správa získala veľkú podporu. Jeden z hlavným z hlavných bodov v tejto správe je nutnosť politickej koherentnosti. Potrebujeme súlad medzi rybolovnou politikou a rozvojovou politikou. Ako viete, rybolovné dohody EÚ boli kritizované veľmi tvrdo, pretože údajne EÚ vyčerpáva a vykoristuje zdroje rozvojových štátov a pritom nerešpektuje princípy demokracie a dobrého riadenia. Údajne EÚ robí iba obchody so štátmi, ktoré nerešpektujú demokraciu a ľudské práva. Myslím si, že výsledok eh, hlasovania o mojej správe bol veľmi dobrý. Myslím si, že odteraz všetky rybolovné dohody by mali sa podriadovať týmto dobrým princípom. Pokiaľ ide o tento konkrétny protokol s, Madagaskarom, je to typická dohoda o tuniakoch a za bežných okolností v tých typických prípadoch tieto dohody nemajú veľký dopad na rybolov v týchto e, štátoch e, pri pobreží, pretože tu nejak sa loví skôr na šíromori ďaleko od pobrežia a tu nejak je takisto aj migračný, migrujúci druh. To znamená, že rybári musia e, nasledovať túto rybu do rôznych oblastí. Tento protokol s Madagaskarom je pre EÚ e dôležitý najmä v oblasti Indického oceána. Tento nový protokol zväčšuje tú časť, ktorá ide na sektorovú podporu z 332 tisíc eur ročne na 550 tisíc ročne a sektorová podpora, ako viete, by mala ísť na monitorovanie, kontrolu, dohľad, vedecké hodnotenia a tak ďalej. A na implementáciu národného riadenia rybolovu. Zvýšenie tejto podpory vítame, pretože ex post hodnotenie protokolu hovorí o tom, že medzi EÚ a Madagaskarom doteraz bolo veľmi málo vedeckej spolupráce. Tu je naozaj priestor na zlepšenie. Madagaskar taktiež musí zlepšiť svoju vedeckú prácu tak, aby vyhovel pravidlám o zbere údajov výboru pre tuniaky Indického oceánu. Doložka o dôvernosti údajov je novou časťou hm, tohto protokolu alebo podobných protokolov. Chcem na to opäť upozorniť komisiu. Je to znepokojivé. Veľmi málo sme hovorili o transparentnosti Pobrežné štáty a ich občianske spoločnosti by mali mať vždy čo najviac údajov o tom, aký rybolov sa realizuje v ich vodách. A je znepokojivé, že sa sem vložila tá doložka o dôvernosti. Tá hovorí, že kedykoľvek údaje o plavidlách EÚ a rybolovnej činnosti EÚ všetky e, tieto údaje v akomkoľvek e, časovom okamihu budú považované za dôverné. Toto podľa mňa je zlé, toto kritizujeme a malo by to byť zmenené v budúcich protokoloch. Doložka o výlučnosti sa nám naopak páči. To znamená, že ak sa uzatvára rybolovná e, dohoda s nejakým štátom, všetky plavidlá EÚ, ktoré robia rybolov v tomto štáte, musia spadať pod rybolovnú dohodu. Nemôžu teda uzatvárať súkromné osobitné dohody. To je dobré. Sú to aj nové ustanovenie o elektronickej výmene údajov. To je takisto dobré. To vítame a chcem ešte zdôrazniť jednu veľmi dobrú vec. Tie limity na výlov žralokov. Žraloky neboli počítané v minulosti do štatistiky. A keď sa pozriete na údaje o výlove, o vedľajšom výlove žralokov, bolo to až 55 celkového výlovu. Je veľmi veľa druhou žralokov, ktoré sú ohrozené a niektoré sú takmer ohrozené, čiže tento protokol obmedzuje vývo- výlov žralokov a sú tu aj niektoré druhy žralokov, ktoré sú vylúčené. Čiže zakazuje sa výlov piatich druhov žralokov. To naozaj vítame a dúfame, že, a, a vítame, že toto bude súčasťou aj budúcich protokolov s inými štátmi. Teraz sa vrátim k úvodnej téme súlad rozvojovej a rybolovnej politiky. Máme tu článok 208 Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí o súlade politik s rozvojovou politikou. V roku 2009 došlo v Madagaskare k štátnemu prevratu. EÚ pozastavila spoluprácu s Madagaskarom v súlade s článkom 96 dohody z Kotonu. Odvtedy prebiehal s Madagaskarom politický dialog o tom, ako by sa opäť mohla nastoliť demokracia a právny štát v krajine. i keď e, nový protokol obsahuje článok 8c, ten hovorí, že ak si Európska únia všimne porušovanie základných ľudských práv proti článku 9 dohody z Kotonu, ak si všimne porušovanie dohody tak potom Európska únia pozastaví akékoľvek aktivity plavidiel EÚ vo vodách daného štátu. Je veľmi zvláštne, že hovoríme, že prerušíme dohodu, ak sa poruší článok 9 dohody z Kotonu. Prečo tento štát spadá po ten istý článok? I keď je tu veľa pozitívnych aspektov v tomto protokole, to vítam, ale nerozumiem, ako mohol parlament ratifikovať to, túto dohodu, keď máme článok 96 dohody z Kotonu. V tomto výbore pred Vianocami sme diskutovali o rybolovnej dohode z Guinea Bissau. To spada takisto po článok 96 dohody z Kotonu. A vtedy sme sa rozhodli, Pani Meissner, spravodajkyňa, nechcela pokračovať so stanoviskom k, tomu, k tejto dohode, pretože akákoľvek spolupráca s Guinea Bissau je prerušená a to isté platí aj pre Madagaskar. Viem, že komisia povie, že Madagaskar urobil pokrok a tak ďalej. A Onedlho na jar by mali byť voľby na Madagaskare. To je ale všetko v poriadku. Po voľbách by sme mohli schváliť túho dohodu, ale ja v mojom stanovisku hovorím, že výborov pre rebolov by sme mali navrhnúť, aby odmietol túto dohodu až do času, kedy sa budú konať demokratické voľby. A pokračovať budeme, až keď na Madagaskare bude opäť demokracia. Nič nám neprikazuje schváliť túto dohodu ešte tento rok. Boli predsa prípady, kedy parlament dal svoj súhlas s dohodou viac ako rok po začatí konaní vo výbore pri rybolov. Čiže pred voľbami na Madagaskare by sme nemali schváliť túto dohodu. Je to otázka princípu, mali by sme na ňom nástojiť. Ak chceme uplatňovať článok 96 z dohody z Kotonu, tak by sme nemali vyjadriť súhlas so žiadnou rybolovnou dohodou, pretože tá predsa hovorí, že dohodu môžeme, jej uplatňovanie môžeme prerušiť, ak sa porušuje článok 9 dohody z Kotonu, ak sa porušujú základné ľudské práva. Takýto je môj názor. Teším sa veľmi na názor tieňových spravodajcov z jednotlivých skupín. Ďakujem. Thank you very much for this. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Teraz dostane slovo, teda dám si slovo ja, predtým, než príde pán Cashman. Ja veľmi podporujem a vítam stanovisko našej spravodajkyne pani Lövin, že by sme nemali akceptovať túto dohodu, pokým Madagaskar bude spadať pod článok 96 dohody s Kotonom, to je šokujúce, to je jedna vec. A vôbec by sme nemali e, podporiť túto doložku o tajnosti utajení, nie je tu žiadny dôvod, prečo by sa to malo skrývať pred verejnosťou. A ja by som žiadala, tak ako sme to robili aj v minulosti, aby e, predseda tejto, tohto výboru mal prístup k všetkým vedeckým dokumentom, ktoré má k dispozícii komisia. A teraz zostane slovo pán Kešman. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja nie som spravodajcom za socialistov v tejto oblasti, ale musím a chcem povedať, ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskôr, ale potom, že som si vypočul tú druhú časť tejto prezentácie ako spravodajca pre revíziu dohody z Kotonu, zdieľam obavy, ktoré vyjadrila pani Lövin, predovšetkým pokiaľ ide o zrušenie, v tom zmysle, aby sme tu mali dialog na to, aby sme v oblasti porušovania ľudských práv a podľa nášho názoru to nebude mať žiadny efekt. Táto doložka, o ktorej sa tu hovorí, si vyžaduje, sa týka všetkým otázok, ktoré sa týkajú oboch stran, Ako som dlho povedal, úrady z Madagaskaru alebo AKT ako blok krajín musia povedať, že to jednoducho sa netýka nás. A preto by tu nebol potom žiadny dialog. Takže ja vítam a podporujem, aspoň osobne, ten prístup, ktorý nastolila spravodajkynia a teším sa na diskusiu ohľadne tejto dôležitej témy budúcnosti, kde podporíme princípy kotonu, hoci sú nedokonalé. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Neuser. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem predovšetkým pani spravodajkyni. Myslím si, že pani Lövin celkom jasne my v našom výbore túto dohodu tak dlho budeme odmietať, pokým na Madagaskare nebudú demokratické voľby. My chceme, aby proces demokratizácie bol podporený, ale voči Madagaskaru, musíme vytvoriť patričný tlak a keď politická koherencia z oči voči tejto politike by mala byť nejakú platnosť, tak budeme musieť v takom prípade ako v výsav urobiť niečo a potom musíme celkom jasne aj z oči voči výboru pre, vý, pre rybolov a rozvoj sprítomniť naše kritériá, ktoré sú dôležité a to je dodržovanie ľudských práv by sa dodržiavala predovšetkým predovšetkým sa dodržiavali princípy právneho štátu. A to sa týka aj Madagaskaru. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem a slovo má teraz Európska komisia. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem sa vracať ku všetkým bodom, ktoré pani Levin spomenula tým priateľným veciam v tom novom protokole, ktoré nazývame dočasné na dva roky, ale detálnejšie k dvom bodom, ktoré zdá sa sú ťažkosťou pre váš výbor. Prvý bod, tá klauzula dôvernosti je nová. Nie je to prvýkrát, čo ju používame, ale je nová. Existuje v prípade iných dohôd, hlavne s Mozambikom a s Mauriciovým ostrovom. Ostrov Mauricius, tak. Tu nejde o to, aby sa niečo schovávalo, nejaké informácie o rybolove európskych lodí, ale aby sme zabezpečili ochranu údajov, zároveň rešpektovať všetky záväzky, ktoré vyplývajú pre európskych prevádzkovateľov zo všetkých nariadení, napríklad nariadenie o VMS, monitoring a tak ďalej. Takže toto klauzulou nejakým spôsobom túto povinnosť nenarušujeme a táto klauzula dôvernosti vôbec neprotirečí ustanoveniam tak ako to stanovil CTWIC a regionálna organizácia pre rybolov pre, hlavne pre migrujúce rybné druhy. Druhý bod. Musíme si uvedomiť, že táto klauzula vôbec, vôbec nebráni malgašským národným orgánom ani orgánom našich členských štátov, ktoré prevádzkujú lode, aby mali všetky informácie o aktivitách lodí Niektoré údaje sa týkajú aj samotnej bezpečnosti e, rybárskej lode. Takže všetky informácie, ktoré umožňujú aj verejnosti vyhodnotiť, čo sa loví, kde a ako, tak sa samozrejme poskytujú, ale informácie o aktivitách lodí si zaslúžia ochranu, tak ako to je aj v iných úprelách. Nie sme samozrejme proti transparentnosti, ale za určitým limitom mm, môže prinášať riziko alebo môže byť nebezpečenstvom pre prevádzkovateľov. Druhý bod. Atmosféra klíma našich vzťahov s Madagaskarom. V žiadnom momente vyjednávači, ktorí mali mandát nechceli protirečiť prijatým rozhodnutiam. A samozrejme táto krajina si vyžaduje špecifickú pozornosť a teda o eventuálnej, že sa uvažuje o tom, že by sa ukončilo s rozvojovou pomocou, ale dve upresnenia. V žiadnom momente a v žiadnom mieste pretože aj v Bruseli, aj v Antanarivo prebiehali rokovania a služby sa ani sekundu neoddelili od našich kolegov z ESVČ a to práve preto, aby sme presne rešpektovali obmedzenia, ktoré sú stanovené. Jedna možno veľmi čerstvá novinka, vyhlásenie pani Eštenovej z tejto soboty. Možno môžem dať referencie, ale nemám tu ten papier pred očami teraz. Toto vyhlásenie naznačuje, že malgašské orgány idú dobrým smerom a že Voľby sa, dúfame, zvolajú v maji v pokojnej atmosfére. Ja samozrejme nemôžem teraz hodnotiť, či môžeme očakávať e, takýto fakt, takúto situáciu a pre váš výbor, či táto dohoda dovtedy či sa má aplikovať alebo prerušiť. Len by som pripomenul, že cieľom tejto dohody nie je ten istý ako pomoc v spolupráci. Ide o to, aby sme mali dohodu medzi EÚ a pobrežným štátom, ktorý je veľkým aktérom v Indickom oceáne, aby sme udržateľne mohli loviť a tak, ako povedala pani Lovin, teda aby sme pristupovali k tomu demokraticky a vyrovnanie. Máme dve možnosti. Buď dohoda nebude a tým pádom európske lode nebudú v tých územných vodách a malgašské orgány nebudú mať možnosti. Pani Levinová pripomenula, že táto dohoda v sektore umožňuje skutočne veľmi dobré nástroje na udržateľnosť rybolovu. Nie sme jediní, ktorí tam lovia a malgašské orgány potrebujú aj finančné prostriedky na to, aby mali lepšiu kontrolu a dohľad, možno aj vedeckejší, rozvinutejší prístup, aby aktivnejšie e, sa mohli zúčastňovať na práci regionálnych rybolovných organizácií. To je všetko z mojej strany. Ja podporujem vaše stanovisko. Ale ak by som mohol vyhodnotiť všetky tieto prvky a zvážiť ich, teda či túto dohodu presunúť na neskôr, tak to by nebolo v prospech udržateľného rybolovu v malgašských vodách. Pani Leven, nech sa páči, ak chcete záver rozpravy. Ešte pán Kašman. Thank, thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne. Chcel som iba povedať to, čo už je zrejme. Iba minulý týždeň na plenárke sme prijali dohodu o hospodárskej spolupráci, ktorá jednoducho neobsahuje pravidlá ohľadne ľudských práv. Ak to robíme opätovne, tak naše princípy o ľudských právach a právnom štáte jednoducho mm, už nebudú mať žiadnu platnosť, pretože to, to znamená, že ideme do takých dôvod len na to, aby sme možno neskôr ich dosiahli. Ale my to musíme už na samom začiatku zdôrazniť, nie až potom. A skutočnosť, že ďalšie krajiny v týchto vodách budú prítomné. Bohužiaľ, dúfam, že to neznamená, že sa zdáme našich princípov a že my budeme spolupracovať na tom tak ako oni. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Kašman. Povedali ste presne to, čo som chcela povedať aj ja. Komisia hovorí, že máme dve možnosti, budeme mať dohodu alebo nebudeme mať dohodu. A nech si tam loví ryby, kto chce. A ja si myslím, že máme dve možnosti. Buď budeme dodržiavať naše princípy, na ktorých sme sa dohodli, alebo ich nebudeme dodržiavať. Nemôžeme povedať, že v niektorých prípadoch je to menej vážne a v iných prípadoch je to zasa viac zaujímavé pre flotilu Európskej únie robiť rybolov alebo nie. Ak chceme využívať platnú dohodu s Kotonou na to, aby sme zlepšili situáciu a článok 62, aby sme robili nejaký nátlak na krajiny, aby sa uplatňovali pravidla demokracie, tak to jednoducho musíme využiť bez nejakých výnimiek. A myslím, že by bol skutočne zlým signálom pre Európsky parlament, ak by sme my odobrili takúto dohodu o Rivolove predtým, než sa to urobí, predtým, než prebehnú na Madagaskar demokratické voľby. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tu boli voľby už v máji, a dúfam, že to jednoducho pôjde týmto smerom, ktorým sa to má uberať a ja, ak to správne chápem, tak bývalý predseda ako aj súčasný prezident nechcú už sa uchádzať o miesta po voľbách Ja si myslím, že a dúfam, že to dobre skončí a že budem mať udržateľný rybolovný manažment práve v Indickom oceáne. Ale ak by sme nemali takýto manažment rybolovu, respektíve nebudeme ho mať a budeme robiť také dohody, kde diktátory a nezodpovedné individuá a otcovia budú nám kázať, čo máme robiť. To nie je jednoducho cesta k udržateľnému rybolovu. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Ďakujem pekne. Do 28. januára na obed je termín na pozmeňovacie návrhy. Hlasovať o tomto stanovisku pani Lovin bude 19. februára. Ideme k ďalšiemu, poslednému bodu programu. To by sme za 20 minút mali zvládnuť. princíp OSN zodpovednosť za ochranu. Dám hneď slovo pánovi Kešmenovi, ktorý je našim spravodajcom. Nech sa páči. Thank, thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem najprv vyjadriť svoju vďaku vám a výboru za flexibilitu, že to máme na programe. Bohužiaľ zdá sa, že sneh takým krajinám ako Veľké, Veľká Británia, Francúzsko a iné pripravilo prekvapenie. Takže ďakujem pekne za flexibilitu všetkým. Vzhľadom na to, že veľa ľudí vychádza z miestnosti, asi nebudeme potrebovať 20 minút. Ospravedlňujem sa, že stanovisko je k dispozícii iba v angličtine, ale bude k dispozícii v ostatných jazykových verziách predtým, než sa dostaneme k ďalšej, e, ďalšej fáze v rozprave. Zodpovednosť chrániť To sa týka takých prípadov ako genocída v Rwande a nedostatku nejakého vplyvu medzinárodného spoločenstva. Vtedy Kofi Annan sa pýtal, že kedy medzinárodné spoločenstvo zasiahne v zmysle ochrany tohto masakrovaného obyvateľstva. Bohužiaľ, odtedy už táto otázka odznela vackiat a týka sa to predovšetkým takých udalostí, ako napríklad problémov v Sýrii a inde. Zodpovednosť chrániť je iniciatíva OSN, vytvorená bola v roku 2005 a pozostáva z viacerých princípov, ktoré vychádzajú z myšlienky, že suverénnosť, zvrchovanosť nie je iba právom, ale aj zodpovednosťou. A sústredí sa predovšetkým na prevenciu e, vojenských zločinov, zločinov proti ľudskosti a podobných. Takže celé sa to dá zastrešiť tým termínom R, R2P sú tu dva piliere. Na jednej strane štát má zodpovednosť, aby chránil obyvateľstvo pred takýmito masakrami, posledstvo, a po druhé, medzinárodné spoločenstvo má pomáhať takémuto štátu, aby splnil plnú fun- prvú funkciu, ktorú má, a tu pravdepodobne najťažšiu, ochrániť svoje obyvateľstvo pred masakrami. A medzinárodné spoločenstvo môže zasiahnuť viacerými opatreniami, ako napríklad hospodárskymi sankciami alebo, alebo vojenskou intervenciou. To je však posledné riešenie, ktoré je akceptovateľné. Takže výbor pre zahraničné veci prebral iniciatívu, kde SVČ chce dať určité odporúčania, pokiaľ ide o prípravnú konferenciu na rovni OSN. Ja, služba a Renault môj politický poradca, sa, sme sa stretli s predstaviteľmi DG ECO a SVČ, aby sme pochopili, čo vlastne tento princíp znamená pre princíp práce EÚ v našom výbore, aby sme paralelne spolupracovali na tejto problematike, ktorá je zameraná na humanitárnu pomoc. Takže už sa dostávam k záveru svojho vyjadrenia. Myslím, že toto R2P je princíp, ktorý máme podporovať a máme rešpektovať medzinárodné eh, humanitárne právo, avšak predsa len je to preventívnym princípom, ktorý by sme si nemali míliť s prácou, ktorú mm, vykonávajú humanitárni pracovníci. Toto oddelenie, táto deliaca línia musí byť celkom jasná, aby sme nezasahovali do humanitárnej pomoci a sféry, ktorú táto predstavuje. Pokiaľ ide o prevenciu, táto musí byť kľúčová na to, aby sme nejakú intervenciu mohli vôbec, aby sme sa mohli vyhnúť. Spolupracujeme s SVČ ohľadne diplomatických možností, podpory dobrej správy vecí verejných a systémov včasného varovania. Sankcie tu môžu byť formou apelácie na mechanizmy zodpovednosti. Medzinárodné inštitúcie a ostatní takisto môžu na tomto procese započatom OSN participovať a stanovisko, ktoré v rámci našho výboru predostriem, bude predovšetkým vychádzať z týchto aspektov. Predložím viaceré pozmeňujúce návrhy, k môjmu textu, ktorý bol už predložený, kde sa budem sústrediť všetky na prevenciu konfliktov a budem podporovať túto iniciatívu OSN v tom zmysle, aby skutočne Európska únia bola zaangažovaná. Medzinárodné spoločenstvo má zodpovednosť intervenovať v krízových situáciách, ak štáty, ktorých sa to týka, nedokážu ochrániť svoje vlastné obyvateľstvo. A v mojich pozmeňujúcich návrhoch trvám na tom, že právo na ochranu a jeho ďalší rozvoj musí byť súľad s medzinárodnými humanitárnymi základmi, respektíve pravidlami. Teším sa na pripomienky zo strany výboru a chcem sa poďakovať sekretariátu za ich pomoc, pokiaľ ide o tú verziu správy, ktorú máte pred sebou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gerenc. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem Michaelovi, ktorý konečne prišiel medzi nás, že uviedol rozpravu o zodpovednosti chrániť. E, toto je e, jeden z najlepších alebo najlepší dokument OSN, pokiaľ ide o vzťah e, o chudobe a bezpečnosti. To je jednoznačne najlepší dokument, ale žiaľ, sa mu nepodarilo presadiť tie koncepty tejto zodpovednosti za ochranu. A táto odporúčanie je skôr ako odvolávka, ako referenčný rámec a to vstupuje do rezolúcií OSN. tak ako to autory tohto projektu zadefinovali. je naozaj najlepším dokumentom, pretože veľmi jednoznačne, priezračne definuje, aké sú e, tie dôvody medzi riadkami e, konfliktov, e, čo sú tie momenty, ktoré spôsobia, že situácia prekypí a spôsobí sociálne nepokoje v krajine. Ale nástoja predovšetkým na tých Mm, na tých dôvodoch, eh, ktoré sú niekde skryté, a to hlavne pokiaľ ide o národnú alebo lokálnu správu a riadenie, a akým spôsobom sú prepojené. Je tam naozaj taký začarovaný kruh a otázka je, ako sa z neho dostať. Keď má štát málo zdrojov, žiadna hospodárska aktivita, nie sú tam dane, teda nie sú príjmy do e, rozpočtu, štát nemôže splňať svoje základné funkcie a hlavne záruka bezpečnosti pre občanov ako jedna z hlavných funkcií, tak my ako prví by sme sa mali by sme mali zareagovať v týchto otázkach, tak ako to definuje ten koncept R2P. Môže sa to aplikovať e, pre súčasné konflikty, ako je Syria, Sudan, Kongo, Čečensko, Západný Balkán a hlavne na Mali. A keď hovorí o Mali, tak to je veľmi aktuálna téma. Urobil by som poznámku. Nemáte pocit, že sme veľmi skromní v stanovisku k tejto situácii? Ak e, je nejaký výbor, ktorý môže politicky priniesť riešenia a zároveň e, rešpektujúc skúsenosti e, tohto konceptu R2P. To by sme mali byť predovšetkým my, mali by sme byť na prvom mieste v čele. Mali by sme sa zúčastniť všetkých diskusí a to rovnoprávne s ostatnými výbormi, pretože my by sme mali navrhovať riešenia ako náhle to vojenské riešenie skončí a aby ste ma pochopili, ja som samozrejme za francúzskú intervenciu v Mali a ja vzdávam čest jedinej krajiny členské, e, členské krajiny EÚ, ktorá ktorej sa podarilo postaviť z oči voči teroristom v Mali. Ale všetci vieme, že v takýchto situáciách vojenské prostriedky E, nikdy netrvajú dlho, hoci môžu vyzerať silné, keď ide o boj proti terorizmu a keď chceme odstrániť živnú pôdu teroristickým sieťam, tak my by sme mali na tom uvažovať. Samozrejme, nebude to vôbec jednoduché, ale ja nástojím na tom a zároveň ďakujem Michaelovi, aby urobil adekvátne závery aj pre našu prácu. Ďakujem, hovorí pani predsednička, keďže vy dvaja ste tu neboli, tak na začiatok nášho výboru som začala vystúpenie tým, že som hovorila o Mali a skonštatovala, že bohužiaľ vojenský zásah bol nevyhnutný, ale nie je postačujúcou pomocou a že náš výbor DV musí zohrať svoju úlohu práve po tejto interveren- interf- pardon, intervencii a zašlem vám kópiu môjho vyslania, e, teda vystúpenia. A teraz za ESVČ pani Christine de Perlon. Nech sa páči. Madame la présidente. Um, thank Ďakujem. My vítame to, že parlament chce týmto stanoviskom aj stanoviskom AFET chrániť tú zodpovednosť. Zodpovednosť za ochranu, to je jedna zo zodpovedností EÚ v oblasti mieru a bezpečnosti. My sa snažíme neustále na tomto nástojiť a podporovať eh, konsolidáciu tohto pojmu a jeho implementáciu a aktívne sa zúčastňujeme na výročných diskusiách toto stanovisko prichádza včas, aby sa mohlo premietnúť aj o, do týchto diskusí v júni na valnom zhromaždení OSN. EÚ zdôrazňuje v intervenciách OSN prevenciu nie len v posledných rokoch, ale odjak živa od roku 73, kedy bola schválená rezolúcia OSN. Je to aj o prevenčnej práci, ktorú môže robiť medzinárodné spoločenstvo, o mediácii, ale je to aj o tom, aby štáty sami si vybudovali kapacity, dlhodobé kapacity, chrániť svoje obyvateľstvo e, pred e, masovými zločinmi. Pozorne budeme sledovať toto stanovisko uznesenie, ktoré bude príjmané a zohľadníme to aj v príprave na diskusie v júni. Takisto vítame a plne podporujeme potrebu chrániť humanitárny priestor humanitárnych aktérov a takisto vítame to, že hovoríte o rámci e, medzinárodného humanitárneho práva, ako hovoríte o ňom ako o primárnom korpuse práva v tejto oblasti. Ďakujem. Pán Cashman, dostanete slovo na záver. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Charlesovi Gorensovi za um, vyjadrenie a chcem pripomenúť, že neexistuje žiadna záväzná moc v tomto práve na ochranu. Máme iba referenčný dokument, ale my musíme zabezpečiť, aby tento dokument bol neustále v pozornosti, aby sa každý naň odvolával, a aby tento dokument bol využívaný. Mali by sme upozorňovať na eh, tých, ktorí príjmajú rozhodnutia, že toto je veľmi potrebný dokument. My v tomto, prípade, v tomto výbore máme povinnosť eh, hovoriť o nedostatku dobrého riadenia, o zlom výbere daní, o chudobe a o tom, že to vyhovuje západným štátom, keď eh, dane nie sú dobre vyberané a o tom, že to oslabuje demokraciu v rozvojovom svete. Plne súhlasím s tým, čo povedala zástupkyňa ESVČ o budovaní kapacít. Dúfam, že keď príde dohoda o rozpočte, rozvojová oblasť nebude ochudobnená. Pán predseda Van Rompuy navrhol 10-percentné zníženie a ja aj ostatní sme poukazovali na to, že takéto zníženie rozpočtu by malo hrozné následky právo na ochranu by malo byť obmedzené striktne iba na štyri zločiny, ktoré som predtým menoval. Tento rámec musí byť užitočný a musí sa uplatňovať dôsledne. Sýria, neúspechy v Líbii, Mali, Západný Balkán, Čečensko, všetky tieto prípady musíme zohľadniť, aby sme pochopili, ako a kedy môžu byť občania a civili chránení. Ak nemôžu byť chránení štátom, musia byť chránení medzinárodným spoločenstvom. Toto povstalo z popola a z hrozných zločinov, ktoré sme videli v Ruande a tieto zločiny v Rwande um, na tie nesmieme e, zabudnúť, pretože vtedy sme iba stáli bokom a neurobili sme nič. A niektoré štáty získali veľa tým, že vtedy robili veľmi málo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Pripomínam, že máte čas do 30. januára na poludnie Dovtedy musíte predložiť pozmeňovacie návrhy e, k tomuto stanovisku pána Kašmena. Hlasovať sa bude 19. januára. Odročujem schôdzu. Zajtra ráno o 9. začneme opäť so schôdzou koordinátorov a o 10. E, bude schôdza, všeobecná schôdza všetkých členov. Ďakujem.